Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Máme 15-minútové meškanie. Myslím si teda, že by sme mali začať naše dnešné zasadnutie. A začíname veľmi dôležitou správou. Ide o pracovný dokument týkajúci sa cieľa 3. Spravodajkyňov je Marie Teresa Čes-Schmidt. Ide o výzvu pre územnú spoluprácu, budúci program cezhraničnej medzištátnej a medziregionálnej spolupráce. Odovstávam teraz slovo e, pani spravodajkyni Sanchez-Schmidt. Est-ce que je pourrais avoir la première... Euh, Ďakujem, pán predseda. Poprosím vás,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 začnem s mojou prednáškou. Vážení kolegyne a kolegovia, teritoriálna práca je pre mňa mimoriadne zaujímavá a dôležitá. Ja som z pohraničného regiónu v Španielsku v Perpiňane, kde doteraz žijem, takže cezhraničná spolupráca je pre mňa môjim každodenným chlebičkom. V prvej časti z roku 2010 tu som sa zaoberala cez cezhraničnou spoluprácu za spolupráce s François Villon spolu, spoločne. E, e, tieto e, pohraničné regióny majú rovnaké problémy a, po, a týkajúce sa mm, jednoducho hraníc globalizácie. Máte technický problém s tými foliami? Nevidíme jednoducho ten prvý obrázok. Très bien. Voilà, merci. Est-ce que Takže výborne. Tu vidíte um, mapu mojej krajiny a Francúzska. Vidíte tú, tú zraničnú spoluprácu a tie šipky už ukazujú, aké sú tam obrovské rozdiely. My sme v tejto správe navrhli celý red opatrení na zlepšenie spolupráce na hraniciach, tak aby sme dospeli k vyváženým regiónom. Ale tieto regióny a štáty nemôže tie výzvy, ktoré ponúka teritoriálna e, spolupráca, um, e, zvládnuť rovnako. Dovolte mi taký krátky historický exkurs. Európska únia pozostáva z 27 e, členských štátov a cez 200 regiónov na základe spolupráce um, sa zdá, že nemáme hranice, toto vidíme predovšetkým, um, predovšetkým v šejenskom priestore, ale tie hranice existujú stále v každodennom živote. V povenovej Európe existovala neformálna spolupráca, ktorá bola veľmi prirodzená pri region, u regionov medzi regionmi a občanmi a Rada Európy sa e, pokúšala vytvoriť e, jasno v rámci tejto spolupráce aj in, v rámci Interregu a tak, takisto sa snažili zabezpečiť finančné prostriedky a zdroje pre spoluprácu. Mm, my sme prednedávnom e, oslavovali 20. výročie teritoriálnej cezhraničnej spolupráce. Je to také malé spoločenstvo, Interreg napríklad v programe od 2007 do 2013. Tu máme e, právne právidla a európske, v rámci Európskej únie. Kohézia e, je zakomponovaná e, tak v Lisabonskej zmluve, ako v rámci politiky susedskej súdržnosti. A situácia teraz dozrela, preto diskusia o budúcnosti cieľa 3 je veľmi dôležitá pre, pri budúcich rozpočtových rokovaniach. Vážení kolegovia, chcem sa s vami podeliť o moje skúsenosti a poznatky a výsledkom by mal byť ambiciózny text, ktorý by mal odrážať širokú dohodu v Európskom parlamente. Ja si želám taký pracovný dokument, ktorý bude skôr vyvolávať a klásť otázky, ako niečo konštatovať. Chcem, aby sme sa s touto témou vysporiadali jasne, aby sme dávali konkrétne návrhy, čo sa týka cieľa 3. Um, otázka, ktorú si treba položiť, je následujúce. Aké strategické ambície si pre územie spolupráce v Európe predstavujeme? Je zbytočné hovoriť len o rozpočte a jeho realizácii, pretože potrebujeme jasný cieľ. Pre mňa e, znamená spolupráca v Európe pomôcť odstrániť hranice a pomôcť budovať každodennú Európu. Cieľom je obmedziť prekážky medzi jednotlivými územiami a regiónmi, tak aby sme mohli čeliť všetkým spoločným výzvam. Kritika, ktorá zaznela na adresu cieľa 3, sa týka aj strategickej šírky a neistoty niektorých výsledkov. Bolo už povedané, že to bolo príliš vágne, že tie ciele neboli dostatočne adresné a výsledky neboli meri- merateľné. Ale stratégia do roku 2020 predstavuje novú výzvu a myslím, že stratégia Európa 2020 by mala spočívať práve na teritorializácii na úlohe územia a spolupráce jednotlivých území v Európe znamená, že je potrebné spolupracovať v konkrétnych oblastiach na života našich občanov, digitálna agenda, doprava, zamestnanosť a životné prostredie. Mm, zároveň však by sme nemali týmto brzdiť iné formy spolupráce v teréne, ktoré sú potrebné je potrebné mať stratégiu priamo pre terén, aby sme zapojili miestnych aktérov, aby sa zdôraznila potreba regiónov, pretože spôsoby spolupráce sú rôzne vyzreté. Belgicko a Francúzsko spolupracuje veľmi dobre, ale tu sú napríklad nové hranice v Európskej únie, kde tá spolupráca až taká rozvinutá nie je. Takisto tu máme rôzne prekážky a obmedzenia, napríklad v, Slias, v Sliesku, v Polsku, títo majú, e, ľudia majú iné potreby ako niekde v Taliansku napríklad. Okrem toho e, je potrebné predstaviť sa aj možnosti dodatočného financovania a to tak, aby sme zapojili aktérov, ktorí budú priamo splňať kritéria stratégie 2020. Myslím si, že teraz sa môžem pustiť do otázky rozpočtu bolo pridelené na tento cieľ okolo 7 miliard eur. To je síce dosť veľká suma, ale napriek tomu je to len 2,5 z celkového objemu politiky súdržnosti. Tie ostatné ciele sú financované oveľa vyššie. Pritom cieľ 3 pokrýva všetky regióny Európskej únie a jeho potenciál pre približovanie občanov a regiónov rôznych krajín je obrovský. Je to skutočne značná pridaná hodnota pre celú Európu, pretože cieľ 3 sa podiela na niečom, čo čoho môžu naši občania ťažiť skutočne priamo a toto je niečo, čo eh, chcú dosiahnuť naši občania už od 57. roku od rímskych zmluv ako by mal finančne a strategicky vyzerať ten cieľ 3 v porovnaní s ostatnými cieľmi? Ja viem, že diskusia o finančných obálkach ešte stále prebiehajú, ešte stále nemôžeme učiť jednot, stanoviť jednotlivé čiastky, ale napriek tomu si už vieme predstaviť konkrétnejší, roz, konkrétnejší rozpočet pre cieľ 3. Toto by malo byť niečo nad a to by malo niečo viac, než ako e, predmet preťahovania medzi jednotlivými kapitolami kapitolmi. Predseda Barozo vo svojom budget review sa snaží hľadať ďalšiu pridanú hodnotu, teda ako to urobiť tak, aby sme mali ďalší európsky rozmer, aby sme niečo pridali na európskej dimenzii. Územie spolupráce je čisto európskou spoluprácou a predstavuje pridanú hodnotu. Je to veľmi jednoduchý, krátky a lacný prostriedok, ako dosiahnuť žijúcu živú európsku integráciu. Takisto by sme mali zvážiť, ako lepšie využiť existujúce fondy. My potrebujeme synergie medzi cieľmi 1 a 2 a cieľom 3 na druhej strane. Uh, tieto synergie by mohli vzniknúť realizáciou operačných programov, ktoré by mali byť nadnárodné, mali by byť cezhraničné a mali by uh, byť odrazom spoločných tém, tak ako je tomu vo Francúzsku. Za týmto účelom je potrebné preskúmať niektoré ustanovenia um, správy OFTR. Takisto je potrebné zlepšiť kooperáciu medzi cieľmi riadenými na európskej úrovni a cieľmi, ktoré sú k dispozícii <clears throat> inak, to znamená, ako je napríklad politika susedstva. Súčasný cieľ 3 má tri piliere. Cezhraničný, nadnárodný, tam sa nachádza cirka 20 celkového objemu a potom tá tretia uh, uh, tretí pilier má menšie dimenzie. Štvorka, prosím. Šestku, prosím. Tu máme víziu, ako vyzerá e, cezhraničná spolupráca. Ja sa domnievam, že by sme mali rozlišovať rôzne časti spolupráce a ak je nutná revolúcia, tak by určite e, spochybnila tie e, skúsenosti, ktoré sme už získali. Mali by sme to riešiť najmä formou riadenia mm, governance. Teraz sedmička, prosím. Toto sú takisto príklady nadnárodnej spolupráce. Lepšia koordinácia makroregionálnych stratégií s časťou B, nadnárodný, e, cieľ 3 a všetky e, cesty e, rozvoja. Musíme takisto pamätať na to, že logika makroregiónov z iniciatívy Rady ostáva logikou koordinácie okolo spoločného projektu na veľkom priestore. Realizuje výhody multisektorálneho integrovaného prístupu na základe spoločnej stratégie z existujúcich fondov. 150-kilometrová vzdialenosť oso, ostrovy a e, odľahlé regióny. E, to sú vlastne regio, regióny, ktoré e, majú opravnenie na o, podporu, takisto riedko osídlené regióny. Erasmus e, miestných e, poslancov je jedna z požiadaviek parlamentu, to sa tam e, spomína ako prostriedok na tento typ výmeny. Musia sa vymieňať takisto o osvedčené postupy, musíme vytvoriť sieť lokálnych aktérov, aby vznikla e, budúca ambiciozná spolupráca v rámci tohto Erasmu. Osmička, EGCT, cieľ 3, vytvoriť nový právny nástroj, ktorý má E, uľahčiť rea- e, realizáciu Európskeho teritoriálneho zoskupenia. Tu na je príklad z mojej krajiny, ako funguje EGCT, ktoré združuje národných a regionálnych aj lokálnych aktérov, ktorí získajú e, právnickú subjektivitu pri realizácii projektu. Toto zoskupenie takisto dostane právnickú subjektivitu na finančnej úrovni vyvstávajú nové otázky, pokiaľ ide o e, realizáciu niektorých EGCT. Je potrebné preto ich ešte precizovať. A takisto musíme zariadiť e, tak, aby financovanie týchto EGCT bolo efektívne. Devina, prosím. Po troch rokoch skúseností e, pred, sú predkladané konkrétne návrhy od používateľov, ktorí už realizovalo EGCT a rôzne o, programy alebo takých, ktorí e, rea- realizovali rozvojové o, projekty so stratégiou EU 2020. No a ešte chcem sa vyjadriť k tomu, aká komplexná je realizácia. Otázkou je, ako zlepšiť a zjednodušiť postupy aby sme neodraďovali predkladateľov projektov. Desina, prosím. Pridelovanie financií programom. Je potrebné odstrániť zlé reflexy, napríklad uh, ako tí, ktorí hovoria, chcem späť svoje peniaze, I want my money back. Každý by mal finančné prostriedky vydávať na svojom území autonómne. Takisto multiplikácia kritérií oprávnenia, audity, kontrola, najmä E, cezhraničná. To e, sťažuje všetky postupy. A preto by sme mali e, zjednodušiť toto. A takisto aktéry chcú skrátiť lehoty vyplácania, aby sa splnili ich požiadavky. No a ešte jedna dôležitá vec. Transparentnosť európskej teritoriálnej spolupráce. Eurobarometer k tomu realizoval štúdiu. Takmer 80 našich e, občanov nikdy nepočulo o teritoriálnej spolupráci. Aby to bolo čitateľnejšie, tak ten cieľ 3 musí byť viditeľnejší a musí zohľadňovať všetky rozhodnutia, plánovania e, európskej politiky na úrovni inštitúcií, na úrovni miestnych administratív, tak aby e, sme boli viditeľnejší v očiach občanov. Teraz e, si rada vypočujem vaše myšlienky, nápady a pripomienky. Čo si myslíte o budúcnosti tohto cieľa? Ďakujem. Mohli by ste sa ešte vrátiť k obrázku 11? Ďakujem, pán predsedajúci. Schmidt, Sie sind eine sehr starke und sehr... Ďakujem pekne, pani Sanže Schmidt. Vy ste zástankyňou cezhraničnej spolupráce a myslím si, že pre nás všetkých v tomto výbore je tento cieľ prakticky bez pochybnosti, aj keď nie, všetci toto zdieľajú. Všetci to zdieľajú, aj keď sa o niektorých um, smerovaniach musí ešte diskutovať. Prvý rečník, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať pani kolegyni Sanchez Schmidt za kvalitne odvedenú prácu a za prezentáciu cieľa 3 a jej, jeho budúcnosti. Som veľmi rada, že sa hovorí o Erasme miestnych politikov, členov miestnych zastupiteľstiev. Podľa mňa je to projekt, ktorý je naozaj nutný na to, aby sme zrealizovali eh, teritoriálnu eh, koheznú eh, politiku aj v očiach občanov a je dobré, aby si jednotliví miestni politici členských štátov vymieniali skúsenosti. Ja som pracovala takisto na tomto Erasme a navrhujem, aby e- existoval pilotný projekt. Dnes máme ustanovenie o tom, že 2 milióny eur budú na pilotný projekt pridelené. No a ja som navrhla Európskej komisii aj kolegom, aby sme pracovali na pilotnom projekte v rámci e, nadnárodných cezhraničných e, vzťahov. E, ja by som rada pracovala spolu s ostatnými a realizovala predstavu tohto Erasmu miestnych politikov v rámci nadnárodných vzťahov. A chcem ešte povedať, že aspekt občanov v tomto kontexte je veľmi e, dôležitý. Podľa mňa EGCT je ešte stále veľmi technokratická záležitosť, veľmi právnická záležitosť a chýba tam dimenzia občanov. Nie sú tam e, nástroje, ktoré by boli známe a uznávané európskymi občanmi a myslím, že by sme mali urobiť, čo je v našich silách, aby tieto štruktúry, ktoré môžu realizovať rôzne programy cieľu 3, aby boli bližšie k európskemu občanovi, aby sa európsky občan s nimi e, mohol stotožniť, aby občan vedel, čo, je, čo sa nachádza v jeho oblasti, aby sa mohol podielať na vzniku pracovných miest, e, rôznych štruktúr, podnikov a tak ďalej v každodennom živote aj v budúcnosti. Ďakujem. Ja, dankeschön, madame Okoni. Áno, ďakujem, pani Akoni. Okoni, <clears throat> pán Kadek. Prepač. Ďakujem. Chcel by som uh, potvrdiť, uh, že makroregionálna stratégia je veľmi dôležitá. Ďakujem za pracovný dokument, ktorý uh, kladie otázku koordinácie a makroregionálnej stratégie v rámci cieľu 3. Je to dôležitá politika Európskej únie. Cieľ 3 musí mať adekvátny rámec. Makroregióny sú funkčné teritória zoskupené okolo cieľa spoločného rozvoja a majú nejaké spoločné geografické alebo iné charakteristiky. Napríklad Baltský región je dnes uh, uh, makroregión, onedlho to bude aj Dunajský priestor a bolo by dobre, keby ich bolo viac. Je to flexibilný rámec e, spolupráce, nevytvára nové výdavky pre EÚ a takisto vytvára nové inštitúcie a to si všetci predsa prajeme. A takisto si nevyžaduje novú legislatívu. To je charakteristika makroregiónov v rámci cieľu 3. Otázkou je, či treba nejaký konštantný stály rozpočet alebo rozpočtovú e, líniu pre makroregióny do ďalšej finančnej perspektívy, alebo či by sme tieto stratégie mali naďalej priamo prepájať na cieľ 3. Makroregióny a ich e, stratégie musú, musia zodpovedať európskym politikám, ale aj nacionálnym a lokálnym. Mali by vytvoriť e, viditeľnejšiu hodnotu a takisto musia vytvárať štruktúry e, efektívnej spolupráce a partnerstva medzi regiónmi, lokálnou e, úrovňou aj lokálnymi aktérmi. Hovorili sme o tých zoskupeniach, hovorila o nich Sofie. Je to nástroj cieľa, ktorý to by sa takisto dalo používať v makroregiónoch, pretože táto, e, tento EGCT má jasný právny rámec Takisto pri realizácii cieľa 3 by sme mali zabezpečiť eh, koherentnosť eh, všetkých politík s regionálnou politikou. Ďakujem, Salma. Teraz kolega Kelly. Um, I too would like to compliment um, Sanchez. Ja by som tiež chcel uh, poblahoželať pani Sanchez Schmidt k vynikajúcej uh, prezentácii. Je to obdivuhodná žena, Niektoré z bodov, ktoré spomenula, by si zasluhovali naozaj hlbokú diskusiu a dúfam, že budeme mať na to príležitosť neskôr. Len 2,5 z kohezného fondu ide do, cieľov, do cieľu 3. Takže chcel by som poukázať na to, že by sa mali zaoberať vzťahom medzi tými eh, jednotlivými cieľmi, lebo to je dôležitý bod. A treba vlastne podľa toho výsledku, ktorému dospejeme, e, sa aj príslušne rozhodovať v budúcnosti. A možno by bolo zaujímavé zaoberať sa aj tým, e, že by sme e, financie dávali k dispozícii podľa jednotlivých projektov. Tým by celá záležitosť bola európskejšia. Potom aj tá otázka flat rate, paušálnych príspevkov. A, takže ja v celku uh, dúfam, že budeme diskutovať o tomto hlbšie. A treba teda sa zaberať tou otázkou prerozdelenia, nielen aby išlo, e, išli e, financie smerom do cieľu 3, ale aj k ostatným cieľom. Treba teda o týchto všetkých dobrých návrhoch, ktoré pani Sanchez Schmidt má, diskutovať hlbšie. Ďakujem teraz kolegyňa Ferhajn. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr by som chcela predoslať, že ja pochádzam z, naj, z jedného z najstarších euroregiónov. Euroregión, je to euroregión na belgicko-porínskej hranici. A máme veľmi tradične dobrú spoluprácu i to, čo povedal pán kolega Kadek, to rozšírenie a predovšetkým koncentrácia a silnejší aspekt kladený na makroregióny. Ja si myslím, že práve tie aspekty tých ťažkostí, ktoré e, majú mimoriadne ťažkosti, tieto priame a regióny sú už, po, e, už pokročili a myslím si, že tu máme určité problémy. Ja viem, že ako, ako dôležité sú tieto interreg prostriedky práve v týchto regiónoch. Hranice síce na papieri už nemáme, ale v mnohých malých otázkach, ako je každodenné cestovanie z jednej strany na druhú, a tak ďalej. Tam tieto problémy ešte stále nie sú zrušené, ešte stále nie sú um, poriadne vyriešené a na to potrebujeme skutočne dobré a fungujúce inštrumenty, e, nástroje. A to sú makroregióny, ktoré si, ktoré si vyžadujú našu pozornosť, to je jasné, ale nemôže to ísť na záťaž tých problematík, ktoré máme v rámci priamých hraníc, v rámci cezhraničnej spolupráce. Ja si myslím, že práve na tento aspekt je potrebné dávať si obrovský pozor. Ďakujem pani kolegyma, kolegyňa. Ja dúfam, že tam nebude ďalší konflikt. Doteraz sa hlásili len kolegovia, oslovo len kolegovia z EPP. A preto sa teším, že sa prihlásil aj pán kolega Vlasák. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte aj mne, aby som ocenil pani spravodajkyňo a jej prednesenú správu a chcel by som sa venovať hlavne dvoch aspekt, dvom aspektom. Mm, prvý aspekt je to povedomie cezhraničnej spolupráce, informácie, ako získať podporu a finančné zdroje. Ja skutočne podporujem tú možnosť vytvorenia istého Erasmu pre miestnych volených zástupcov. Nakoniec dlhodobého hľadiska sa o to náš výbor aj snaží. Druhou oblasťou, o ktorej by som sa chcela zmieniť, to je diskusia medzi miestnymi zástupcami samozprávy, regionálnymi republikovými a európskymi. My jednoducho musíme poznať potreby a nedostatky, v tej, ktoré, v tej, ktorej prihraničnej oblasti sú a nejakým spôsobom ich konfrontovať s regionálnymi, republikovými a európskymi aspektami. Toto je skutočne dôležité. A preto mi dovolte, aby som odporúčil začať tú analýzu potrieb práve na tejto najnižšej úrovni. Ďakujem za podnet, pán Lasak. Pán Alfonzi má slovo. Oui, merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda Júci. Chcem eh, povedať, že naša skupina má záujem na tejto správe. Hranice a cezhraničná spolupráca sú bez pochyby tým priestorom, kde je veľký potenciál produktivity v Európe a možno najväčší najviditeľnejší potenciál. Správa hovorí napríklad o tej nemocnici, kde si zdieľali investície Severné a Južné Katalánsko, ktoré sú vzdialené niekoľko kilometrov. Oba tieto regióny museli ísť ďalej, ako to bolo predvídané, pred, plánované v pôvodnom stave. Potom sú aj, aj opačné príklady, napríklad v Biarice Eh, je veľké eh, letisko, takisto aj vo Fontarabi. A toto napríklad Baskicko nevyužíva a keby toto všetko bolo prepojené, tak by sme vytvorili úspory, veľkú produktivitu aj rozvoj. Čiže ide tu o veľa a je dôležité sa tomu venovať a je to o to dôležitejšie, že členské štáty E, nie vždy automaticky vedia, ako postupovať. Tu sa musí uplatňovať podľa mňa európska subsidiarita a e, je našou úlohou pre, sprostredkovať toto posolstvo. Pokiaľ ide o konkrétne návrhy, je veľmi nutné e, ešte objasniť jednotlivé možnosti EGCT regiónov a makroregiónov čo sa za tým všetkým skrýva, veľké programy, koordinácie alebo premýšľania, alebo či sú to naozaj operatívne nástroje, ktoré umožnia spoluprácu medzi inštitúciami alebo robiť špecifické uh, pre, uh, projekty ako napríklad nemocnice alebo medzinárodné rezervácie pre ochranu biodiverzity v každom prípade musíme skúmať operacionalitu alebo operatívnosť e, každého nástroja a v tomto zmysle predložíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ja, dankeschön, Herr Alfonsi. Als... Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Alfonsi je tieňovým spravodajcom z, e, od Zelených. A pán Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som takisto zablahoželať e, pani Sanchez Schmidt k tejto téme, ktorá je veľmi e, zaujímavá. A chcel by som dodať ešte alebo pridať niektoré aspekty, ktoré sa týkajú východnej Európy, konkrétnejšie môjho regiónu na hranici medzi Maďarskom a Rumunskom, ale tieto aspekty by boli užitočné aj pre iné hraničné regióny. Ja podporujem ten program Erasmus pre e, miestnych e, politikov, pretože u nás vo východnej Európe počas posledných 20 rokov sme urobili zázraky. Nezabúdajme na to, že pred 20 rokmi ešte existovala železná opona, ktorá nielenže E, spadla, ale urobili sa obrovské zmeny. Ja si myslím, že cezhraničná spolupráca a miestne projekty mali e, často vplyv na národnú legislatívu, ktorá ale napriek tomu nie vždy vedela držať krok. Na začiatku sme e, mali málo finančných prostriedkov, ale rozpočet na cezhraničnú spoluprácu stúpa. A veľká väčšina iniciatív, o ktorých viem, sú iniciatívy lokálne, miestne. V mojom regióne napríklad sa zrealizoval lokálny projekt medzi miestnymi správami z oboch strán hranice, ktoré sa venovali distribúcii pitnej vody, ktorá pomohla jednej krajine a tento projekt pomohol jednej krajine a zásoboval susednú krajinu. Pokiaľ ide o mobilitu zamestnancov v cezhraničných regiónoch, táto mobilita sa obrovským spôsobom zvýšila. Pred 20 eh, rokmi sme si ju nevedeli ani len predstaviť. Neexistovalo to a dnes to existuje. Vieme, že rozpočtové línie sa menia ťažko, ale podporujem tú myšlienku. Potrebujeme viac e, peňazí e, z rozpočtu na splnenie všetkých aspektov cieľa 3. Ďakujem ešte raz za správu. Srdiečná vďaka za tento podniek, podnet. Ako ďalší pán Simon. Ja dovolte mi, aby som súhlasil s pani Ferhajn na tomto mieste, pretože pokiaľ by sme išli tou cestou, ako sú makroregióny Berexy a Donauland, aj krajina, odkiaľ pochádzam, je e, súčasťou tohto. My sme boli tzv. priorizáciu regiónov a toto predsa nemôže byť. My máme možnosť financovať um, podunajské regióny z cieľa 2 a keby za, keby bola tá spolupráca vo forme konferencií, administratívnych aktov a tak ďalej, tak určite má význam a mali by sme sa postarať o to, aby sa tieto dôležité projekty regulérne mohli uh, snažiť alebo podávať v rámci cieľa 3, ale aby mali vyš, ale, ale ja nie, nepovažujem za dobre, aby mali vyšší význam oproti ostatným uh, regionálnym uh, podnetom, pretože um, tá uh, podunajská spolupráca až po Balcké, um, ehm, po, po, po Balcké štáty um, môže ísť z iného cieľa. Sú ďalšie podnety. Želá si niekto ďalšie vystúpiť? Želáte si slova k tejto veci? Nie. už potom mi dovolte, aby som udelil slovo koordinátorovi z EPP, predtým ako dám uh, slovo um, spravodajkne. Áno, dovolte mi, aby som sa venoval jednému malému bodu. Ja som ten dokument čítal s veľkým záujmom a myslím si, že keď máme niekde európsku pridanú hodnotu, tak je to určite v rámci cezhraničnej interregionálnej spolupráce. Myslím si, že tu sa môže skutočne urobiť veľa pre občanov na obidvoch stranách hranice. A tá spolupráca v interregionálnych projektoch, a to je skutočne veľmi dôležité, ale ja by som rád urobil ešte krok ďalej a predstavil vám následujúci nasledujúcu myšlienku, tá spolupráca na vonkajšia, na vonkajšie hranice, ci, O tom sme pred eh, krátkým časom ehm, žiadali, podali otázku aj v pléne a dostali sme otázku, že koncom tohto roku dostaneme správu o pokroku v rámci politiky susedstva. Sú tu samozrejme ešte veľké otázniky v súvislosti s postupmi a keď si to porovnávame, tak vidíme, že naše finančné záťaže, ktoré v tejto súvislosti vznikajú, keď to porovnáme s cezhraničnou spoluprácou, tak sa sa, že toto práve oveľa lepšie funguje. A ešte iný bod, náš model spolupráce v rámci Európy, vo vnútri Európy. Tento by sme mohli ešte trošičku rozšíriť, tak aby zahrňala aj regióny, ktoré nie sú priamo mm, pri tej vonka, eh, ktoré sú aj za to vonkajšou hranicou. A eh, aby sme dali eh, celej tej otázke taký globálnejší aspekt, možno by sme mohli časť rozpočtu rezervovať aj na tieto veci. Teda pre spoluprácu a, teri- a, kompon- a tú koheznú teritoriálnu komponentu vidieť z takého celosvetového hľadiska. Um, prednedávno som bol na návšteve v Číne a videl som, že tu je taký obrovský problém, ktorý spočíva práve v tom, že v niektorých oblastiach a a ten blahobyt silne stúpa v iných oblastiach nie a oni nemajú vlastne žiadnu metódu na transfer takéhoto, týchto hodnot. Ďakujem, hovorí pán Piper a, a záverom ešte vystupí pani Sanchez Schmidt. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som e, spokojná a šťastná, keď vidím, že bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo politickú skupinu sa všetci zhodujeme na tom, že teritoriálna politika má pridanú hodnotu, že je to dobrá vec a že je to vec, ktorú musíme obhajovať v tejto správe. Musíme ukázať, to je veľmi dôležité, že politika teritoriálnej spolupráce je konkrétnym prostriedkom na vytváranie Európy. Chcem reagovať na pána Alfonsiho, Domnievam sa, že v rámci teritoriálnej spolupráce sme si nevyberali medzi programami veľkými, všeobecnými, špecifickými alebo medzi nejakými nástrojmi. Myslím si, že musíme nájsť nejakú kombináciu medzi návrhmi alebo kombináciu návrhov, ktoré dnes máme, pretože regióny sú odlišné, ich postupy bežné sú odlišné, geografické charakteristiky sú odlišné, a preto potrebujeme nástroje, ktoré sú prispôsobiteľné. E, vidím, že Erasmus miestnych politikov je takisto zaujímavý pre kolegov. Toto je potrebné naozaj zdôrazniť v správe, pretože to je naozaj dobrý prostriedok, ako umožniť našim členským štátom a orgánom miestnej a regionálnej samozprávy využiť e, skúsenosti, ktoré niektorí nadobudli v iných regiónoch. Ten, tá myšlienka pilotného projektu je dobrá. Musíme to presadzovať pred komisiou naozaj, aby nebol tento projekt zrušený. Viem, že je treba viac financií, ale bohužiaľ nie sme v dobrej situácii, ale napriek tomu musíme bojovať, aby objem financí ostal taký, aký bol, alebo dokonca, aby sa zvýšil. Dôležitý je najmä cieľ konvergencie, pretože vieme, že sa zonovanie zmení. No a takisto som pochopila z vašich príspevkov, že téma makroregiónov je pre vás dôležitá, že musíme k tomu zaujať jasné stanovisko. A Myslím si, že by sme mali prenechať e, iniciatívu na regiónoch, aby sa regrupovali do makroregiónov, ak si regióny myslia, že je to potrebné, mali by to urobiť, ale nemyslím si, že by sme to mali generalizovať pre všetky územia. Toto sú veci, ktoré chcem zdôrazňovať v mojej správe a teraz E, čakám na vaše návrhy, vaše príspevky a takisto dúfam, že sa budete zúčastňovať na tvorbe tejto správy o cieli 3. thank you very much, Ms. Sanchez Schmidt. Ďakujem pekne, pani Sanchez Schmidt. Mali by sme už teraz skončiť túto rozpravu. A o 5 až 10 e, minút, povedal by som, začneme s hlasovaním. dear colleagues we will be voting in a minute i would like to use this one minute as you are all here to inform Chcela by som vás poinformovať uh, o rozhodnutí uh, zo strany koordinátorov včera. Takže pokiaľ ide o prerozdelenie správ a e, stanovísk, chcela by som vás informovať, že správu o návrhu nariadenia parlamentu a rady o opatreniach pre poľnohospodárstvo v vzdialenejších regiónoch dostalo GUE a potom podporu vidieckého rozvoja z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a Európskeho rozvoja. Túto správu má EPP a potom e, široké pásmo, broadband, EPP tiež, mobilizácia Európskeho fondu Solidarity pre Írsko, Portugalsko, Madejru a Francúzsko. Rozhodli sme sa, že z časových dôvodov e, predsednička zašle list tým, ktorí majú záujem e, vlastne prispieť, tak e, prosím, zašlite mi vaše príspevky čo najrychlejšie. A potom, pokiaľ ide o príspevky únie. Rozhodlo sa, že predsednička urobí toto stanovisko a potom nelegislatívne e, správy v kontekste budúcej politiky. Rozhodlo sa, že EPP si e, vlastne zvolí e, spravodajcu pre teda budúcu koheznú politiku, bude sa vychádzať teda z 5. koheznej správy a potom sa rozhodlo, že zelení navrhnú správu z vlastnej iniciatívy začiatkom roka 2011 a sekretariát bude informovať koordinátorov čo najrychlejšie o všetkých e, oznámeniach komisie a ako náhle sa dozvieme teda o návrhu nariadenia budúceho legislatívneho balíčka, formálne to e, vlastne e, zašla sekretariat všetkým koordinátorom. A takisto sme sa dohodli, že skupiny by mali teraz uvažovať o potrebných štúdiách e, na rok 2011 a je dôležité pre všetkých, že by sme mali používať rámcové rozhodnutie s inštitúciami, pokiaľ ide o malé expertízy a malé teda e, podpory pre vašu prácu a takisto sme sa rozhodli, aby sme mali e, osobitné stretnutie v súvislosti s piatou e, koheznou správou, ktorú e, komisia príjme v novembri a čo najrychlejšie by sme mali si tu vypočuť prezentáciu zo strany komisie. Nie je však jednoduché nájsť ten správny dátum, takže budeme možno musieť mať osobitné zasadnutie pomerne E, skoro, na začiatku novembra teda. A takisto sme sa zhodli, že e, hlasovanie k bodu 9 na programe presunieme na naše osobitné zasadnutie. A takisto sme sa dohodli na výsledku diskusí o budúcej kohoznej politike. Pracovná skupina pripraví pozičný dokument aby e, teda e, tu bola príprava na zasadnutie 21. januára čiže 31. januára a 1. februára budúceho roka. Takže na tomto sme sa dohodli na zasadnutí koordinátorom. Dúfam, že budete toto rozhodnutie môcť podporiť ako výbor. A dúfam, že môžeme teraz začať s hlasovaním. Vážení kolegovia, Máme dnes pred sebou zložité hlasovanie. Chcela by som si teda overiť vaše hlasovacie kartičky. Prosím, vložte ich do prístrojov, aby sme si to skontrolovali. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Každý je spokojný? Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Prvá správa Petru Konstantín Lúha, dosiahnutie riadnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v rámci EÚ, nevyhnutná podmienka globálnej schopnosti. A teraz začali by sme hlasovať. Máme 15 pozmeňovacích návrhov, kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 29, proti, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 31, kto je za? Proti? Zdržali sa, to si musíme skontrolovať. Takže 31. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý 25 k 18, takže 34 teraz kto je za, proti zdržali sa prijaté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 46 Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Prepačte, pani Macony. Prepačte, pani predsednička, pokiaľ ide o prepojenie s poznávacím návrhom 46 a e, kompromisu 4 a 7, e, neviem, e, v zásade tu nie je žiaden kontrast, takže chcela by som pochopiť, prečo e, hovoríte, že ak príjmeme kompromisy 4 a 7, nemôžeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 46? E, dajte nám trošičku času. Kolegyňa, poprosím vás, hovorí pani predsednička. Ak môžem, pani predsednička, ide o pozmeňovací návrh 46. Vzťahuje sa na uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2005. Aj v, za, v úvodných ustanoveniach na začiatku správy e, odkazujeme na tento dokument a tam sa hovorí o hypotéze používania diferencovanej fiskality pre prechodné obdobia v určitých eh, znevýhodnených oblastiach. Táto skutočnosť vôbec nie je v rozpore eh, s obsahom kompromisných návrhov, kde sa hovorí o investíciách do výskumu a vývoja ehm, že tieto financie majú byť nasmerované do týchto oblastí, ale okrem toho je možné eh, vlastne nepoužívať príspevky ale iným e, e, spôsobom z daňových prostriedkov to e, použiť. Takže sekretariat hovorí, že nemá problém s tým, aby sme hlasovali o tomto, takže ak politickí koordinátori nemajú nič proti, tak môžeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Takže navrhujem, aby sme hlasovali o pozmeňovacom návrhu 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Návrh je zamietnutý. A teraz kompromis 9 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz 52. Pozmievací návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Desiatka za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 59, kto je za? No, Chcel by som iba povedať niečo o pozmeňujúcom návrhu 59, ktorý hovorí o pridelovaní financí do e, budúceho e, finančného obdobia. Je to konkrétny návrh. Musí dôjsť k dohode medzi Európskou komisiou, národnými vládami a regiónmi. Takým spôsobom regióny nebudú musieť trpieť zmenami vlád, ktoré sa v, člensk- v každom členskom štáte pravidelne menia. Tento článok bol pozmenený a ja by som chcela, aby sa hlasovalo proti pozmenujúcemu návrhu, aby článok ostal v pôvodnej forme. Tento návrh e, dohôd medzi regiónmi, národnými a národnými vládami by mali ostať. Takže hlasujme proti. E, Dobre, takže je to jasné. Pán Luhan sa vyjadril, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 59 a myslím si, že nešlo o požiadavku vašej politickej skupiny, išlo o všeobecnú um, požiadavku na kolegov, takže hlasujeme o 59 na požiadanie pána Luhana. Kto je za? Proti? To si musíme skontrolovať. Kontrolujeme 59. Otváram hlasovanie. Končujem hlasovanie a je to prijaté 22 k 18. Návrh 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 sa stiahla, takže 65 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to si musíme skontrolovať. Kontrolujeme 65. Kto je za a proti? Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Takže to prijaté 24 k 18. Kompromis 13. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 14. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ideme pozmeňovaciemu návrhu e, kompromisnému číslo 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 78. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Ak to nikto nechce skontrolovať. Takže teraz 81 dve časti, takže hlasujeme o prvej časti, 80 jednotky za, proti, zdržali sa jasne prijaté. Čas 2, proti, zdržali sa zamietnuté podľa môjho názoru. 82, kto je za, proti, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 86 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k 89. Za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 80, 91, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, Prepašte, toto vypadáva, takže 93, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 98 za, proti. Neviem. To kont- skontrolujeme 98. Niekedy dvíhate ruky, eh, už keď sa pýtam, že kto je proti, takže mám z toho potom zmetok. Kontrolujeme to teda elektronicky, ukončujem hlasovanie. Áno, bolo to divné. 41 k 4. A ja som napríklad nevedela, ako hlasuje pán Lambert, či je pro, pre alebo už proti. Takže 101, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté 102, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté 103, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz citácie jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka tri. za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia štvorka za,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 Návrh je zamietnutý. A teraz jedenástka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 12. Proti? Zdržali sa? Neviem. Myslím, že to skontrolujeme. 12 kontrolujeme. Hlasovanie je ukončené a návrh je zamietnutý 2026. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 15 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 1, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté. 19 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 20 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za. Proti. Zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska. Elektronicky otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Ukončujem hlasovanie. 40 je e, za, 5 proti, 1 sa zdržal. Prijatá je teda táto správa. Gratulujem správodajcovi. A prešli by sme k bodu 9, ale včera sme sa dohodli na zasadnutí koordinátorov, že hlasovanie presunieme na neskôr, aby ste neprotestovali. Takže prešli by sme teraz k návrhu správy Jana Březinu o štátnej pomoci na zatvorenie uholných baní neschopných konkurencií. A Konstanca Krell sa hlási o slovo. Keď sme včera pripravovali hlasovací zoznam, tak nám <clears throat> sme videli, že um, poradie 38, 39 až 40 tie pozmeňujúce návrhy, um, e, návrhy musíme zmeniť. To znamená najskôr o 40 The vote on amendment Mali by sme zmeniť porade 38, 39 a 40. Mali by sme začať hlasovať o 40 a potom o 38 a 9. Máme tu už teda dosť dlhý zoznam eh, chýb. Dobre, ospravedlňujem sa. V poriadku. Uh, Kolegovia, takže začneme hlasovať. Takže 32, lebo 21 bola stiahnutá, takže 32, kto je za? Dvadsať jednotka bola stiahnutá. Takže začíname s 32. Pozmeňovací návrh 32, kto je za? Proti? Mám dojem, že je zamietnutý, ale ak chcete, si to prekontrolujeme. Nie, prejdeme k 33. Proti? Taká istá proporcia, takže zamietnuté. 18 za proti, jasne prijaté, 35 za, proti, Prepačte, kolegovia, som zmetená. Myslím si, že jasne nestriháte ruky, takže kontrolujeme 35 -ku. Elektronicky. 35 -ku. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Je to jasne prijaté. 34 za. A teraz kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teda 40, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 38 vypadáva, 39 tiež. Takže 41, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. Vidím koordinátorov, takže predpokladám, že by ste mali hlasovať za, ale prosím kolegov naozaj, aby zdvíhali jasne ruky, nielen koordinátori. Takže kto je za? Je to také isté. Takže nehlasujeme o 43, 44, 45. Takže 20. Nie je to prijaté, ale kompromis 1 bol prijatý. Takže musíme hlasovať o 20, lebo kompromis sme prijali. Takže hlasujeme o 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Za proti, zdržali sa, neviem. Skontrolujeme si 46. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 25 proti 17 za zamietnuté. 47 za proti zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie 1, pozmeňujúce návrhy 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka za, proti. To si musíme skontrolovať. 1A, úvodné ustanovenie 2. Otváram hlasovanie. 26 za, 17 proti, prijaté. Teraz trojka, kto je za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Ukončujem hlasovanie. 21 k 20. Takže návrh je prijatý. Teraz prejdeme teda k štvorke. si návrh číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť je to tesné, kontrolujeme štvorku. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 24 za 20 proti. Prijaté. 5. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, šestka za, proti, zdržali sa prijaté, sedmička za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa prijaté. O deviatka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 24. Tu je ústny pozmeňovací návrh Cortesa Lastru. Je niekto proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu ústnemu? Nie, takže v pozmenenej podobe hlasujeme 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Desiatka za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 25 za? Proti? zdržali sa prijaté 11 za, proti zdržali sa prijaté 26 za, proti zdržali sa, skontrolujeme si 26. -ku. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh je zamietnutý dvoma hlasmi 20 k 22. Takže 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 13 za, proti, zdržali sa, prijaté, 14 za, proti, zdržali sa, prijaté, 15 za, proti, zdržali sa, to si musíme skontrolovať. 15. Kontrolujeme 15. Koordinátory prosím. Hlasovanie je ukončené. 26 za 15 proti prijaté. 27 za proti. Zdržali sa prijaté. prejdeme k 16. Pozmeňovací návrh číslo 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 29. za. Proti? Zdržali sa prijaté. 30 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 17. za. Proti? Zdržali sa prijaté. 31 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté, ale skontrolujeme tu. Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dvadsiati piati hlasovali proti, takže sa to zamieta. Teraz záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, to znamená, že stanovisko je prijaté. A gratulujeme pánovi Březinovi. Ďakujem aj sekretariátu. A teraz návrh stanoviska Leny Kolarskej-Bobinskej, revízia akčného plánu pre energetickú účinnosť. Hlasujeme. Kompromis 1 za proti, zdržali sa schválené. 2. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňovací návrh 1 za. Pardon, 8. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 9 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Desina za. Proti? Zdržali sa. Kontrola. Kontrola desiny. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25, za 25 hlasov proti je to zamietnuté. Kompromis 3 za, proti. Zdržali sa schválené. 15 za, Proti. Kontrola. Kontrola 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 15 proti, schválené. 17 za, proti, e, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa schválené 16 za, proti, zdržali sa, myslím, že to schválené. Nie? Niekto chce kontrolovať, takže skontrolujme si 16. Otváram hlasovanie. Končím. Je to jasnou väčšinou schválené. Teraz záverečné hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 hlasov za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Gratulujeme. Kolegyne, kolegovia, skončili sme hlasovanie. Tí, ktorí chcete odísť, prosím, urobte tak potichu, pretože pokračujeme s bodom 12. Oldřich Vlasák. Európska agenda miest a budúca politika súdržnosti. Dokument je prístupný iba v angličtine, asi viete, a dám teda slovo Oldřichovi, aby stručne uviedol správu. Nebudeme dnes o ničom rozhodovať, je to ale dôležitá otázka, takže prosím, začníme diskusiu. Kolegovia, pokračujeme. Oldřich, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, dovolte, aby som uviedol materiál, ktorý sa týka Európskej urbanej agendy v budúcej koheznej politike. Chcel by som povedať, že nielen podľa môjho názoru tu ide oblasť, ktorá je podporovaná nielen zo strany Európskej komisie. Máme množstvo dát, ktoré um, cirka 80 európskeho HDP je uložené v mestských urbaných oblastiach. Mm, v tejto správe by som chcel nadviazať na E, predchádzajúcu správu, ktorá sa týkala urbaných dimenzií v politike. Toto bolo spracované mm, v roku 2009. A v, tomto čase e, došlo práve e, k množstve zmien, k množstvu zmien, ktoré ovplyvňujú túto politiku, aby sme sa mohli o tomto aby sme o tom mohli diskutovať, tak je potrebné, aby sme si utriedili pojmy. Mnoho expertov sa vyjadruje nepresne a predovšetkým určité problémy majú lokálni a miestni politici a preto si myslím, že práve v úvode je treba eh, objasniť eh, pojmy a definície, čo to znamená urbaná agenda v lokálnej A v regionálnej politike. A práve toto, aké agendy by sa tu mali preferovať a toto všetko by mala moja správa zahrňať. Musíme reflektovať aj nové materiály, ktoré tu vznikajú. Viete, že sa musíme e, riadiť európskou stratégiou a politikou EU 2020 a že bude spracovaná piatá kohezná správa, ktorá na to bude mať vplyv. A preto že som bol rád, keď bola moja správa finalizovaná viac menej koncom tohto roku, tak aby sme mohli podchytiť všetky nové poznatky, ktoré v tejto oblasti sú. Čo sa týka metodológie, tu by som chcel povedať, že chceme um, si urobiť väčší prehľad um, z týchto úrovní. My chceme túto oblasť podrobiť dôkladnej analýze a to, e, to je vlastne analýza, ktorá bola urobená v rámci vypočutia na našom výbore. My chceme organizovať spolu v e, spolupráci s organizáciami európskych miest, ako sú Eurocities, Telecities a tak ďalej. My chceme vedieť, aké sú podklady, aké sú výzvy a v akých oblastiach by sme mali týmto e, subjektom pomôcť. V tejto fázi, fáze um, by sme chceli diskutovať so stakeholdermi, chceme sa obrátiť s, o spol, o žiadosti o spoluprácu na výbore regionov, chceme Eh, zaobrať takisto aj na DG Regio, ale samozrejme na Európsku banku, investičnú banku, pretože v oblasti financií si musíme vyriešiť množstvo problémov. Spolieham sa na <clears throat> spoluprácu s vami a všetkými tými, ktorí sa tejto oblasti venujú. Hm, ako som sa už zmienil, výstup z tej piatej kohesnej správe. Správy by sme mali mať koncom novembra. Tým sa spustila vlastne ďalšia diskusia v Európe, reflexný proces, hm, ako to bude zajtra, túto politiku hm, odrážalo aj zasadanie v Tulede a ja budem veľmi rád, pokiaľ budeme mať možnosť zapracovať závery zo zasadania ministrov z Liež. Čo sa týka jednotlivých blokov tejto správy, tak ako som sa už v úvode zmienil, my sa chceme dotknúť teda jednotlivých názvov a charakteristík jednotlivých pojmov. A bol by som rád, keby môj pracovný dokument, ktorý obsahuje nejaké výzvy a otázky, na ktoré by ste si mali odpovedať a v prípade, že by ste mali nejaký výrazný názor, prosím, pošlite mi to um, písomne, to vaše stanovisko. Mm, v tom úvode sa potrebujeme zamyslieť, no samozrejme, všade sa šetrí. Musíme si premyslieť, či existuje vôbec nejaká, či existuje opocenie intervencie Európskej únie v tejto oblasti, v akých, um, v ktorých častiach by mala byť tá intervencia najintenzívnejšia, najsilnejšia. Potom sú to ďalej oblasti, ktoré sa týkajú druhého bloku, to znamená tých miestnych potrieb a poznatkov. Tak ako som povedal, budeme to zistevať dotazníkmi a rôznymi diskusiami so zástupcami týchto organizácií. No len ako príklad môžem uviezť, že Česká asociácia obcí a miest si, nechala, si dala spracovať republikový materiál týkajúci sa práve potrieb obcí a miest a takéto, takáto anketa mm, sa vlastne vykonali na základe ako 600 um, dotazníkov, 600 respondentov, takže je to hodnotný materiál. Uh, Um, otázka znie, aké sú potreby európskych miest a ktoré z nich sa vzťahujú na európsku, uh, uh, ktoré z nich majú teda európsky akcent alebo aspekt. Uh, ako dodržať takisto princíp subsidiarity. To je tiež ďalšia oblasť, na ktorou sa treba zamyslieť. Tretou kapitolou by bolo viacúrovňové vládnutie a partnerský prístup. My si musíme uvedomiť, že chceme byť v tejto politike úspešní a pokiaľ teda chceme byť úspešní, tak potom musíme zohľadniť záujmy všetkých týchto úrovní, pretože to na seba nadvezuje. To znamená otázky zase z tejto oblasti. Mm, tu to na, ponúka mainstreaming pre ďalšiu iniciatívu. <clears throat> Sú otázky obciami zohľadené vo vyšších úrovniach na regionálnych, štátnych a európskych úrovniach. E, dostal, postačuje to, tak ako to je. Nebude decentralizácia týchto štrukturálnych fondov mm, škodlivá pre celú túto oblasť. Ne, stane sa tá väčšia fragmentácia väčším nebezpečenstvom. Ako sa týmto rizikám vyhnúť? Toto všetko sú veci, ktoré, na ktoré je treba odpovedať. Ďalšia kapitola by sa mala týkať subdelegácií. Ako viete, v danom období, napriek tomu, že to bolo umožnené, tak e, len holandské mesta využili túto oblasť a na tom mini vypočutí sme si mohli vypočuť, že sa to veľmi osvedčila tá teda delegácia do veľkých miest, ako je Amsterdam, Rotterdam, že tá organizácia a implementácia sa im dosť vydarila. Takže aké sú poznatky, chceme to podporiť, musíme si vyjasniť, aké, akú zodpovednosť, aké kompetencie by mali byť na európskej, národnej a regionálnej a samozrejme tej obecnej úrovni. A predposledná oblasť sa týka koordinácie jednotlivých politík. To znamená, a musíme si položiť otázku, je zabezpečená tá koordinácia, nepotrebujeme v tejto oblasti niečo zlepšovať. Môžeme sa znova vrátiť jednotlivým správam, ktoré v tejto oblasti E, sme, e, ktorý sme sa dotkli pri e, spracovaní tejto správy, aj správu pána Barku, ktorá je veľmi známa. Chcem sa dotknúť aj toho medziregionálneho plánovania. Týka sa to všetkých oblastí a nie všetky štáty, a ktorí pochopili, <clears throat> čo to znamená, čo je to tá integrovaná oblasť, integrovaný prístup v oblasti plánovania. Takže toto musíme zase vyjasniť a nadefinovať. Posledná oblasť sa bude týkať finančného plánovania, to znamená zapojenia finančných zdrojov, kde musíme znova diskutovať tie problémy, ktoré momentálne poznáme. Vy viete, že sú problémy s priebežným financovaním obcí, že zadlžovanie obcí vďaka tomu, že si na začiatku projektu musí požičať, že to celé je negatívnym javom. A, takže musíme hľadať nástroj pomoci pre týchto aktérov, aby nemali problémy s financovaním ním, aby mali zabezpečený cash flow v priebehu celého toho procesu. Skúsme sa zaoberať tým, ako zjednodušiť celý tento proces, ako zjednodušiť kontroly, ako zabezpečiť, aby si orovzdávali informácie z jednotlivých kontrol a aby uh, ďalšia fáza kontroly už nekontrolovala to, čo bolo skontrolované predtým, pretože to zdržuje celú tú agendu. Moja posledná poznámka patrí k nástrojom, ktoré nevyužívame takisto úplne. Um, tieto, to sú tie zdroje z investičnej, Európskej investičnej e, banky a toto je oblasť, ktorú, kde by som rád poznal váš názor. Uh, do akej miery a ako tieto finančné zdroje e, do tej oblasti zapojiť. Mm, vážené dámy, vážené pani a dámy, až toľko k tomu, mm, na túto tému. Všetko, o čom som hovoril, mm, je e, v tomto dokumente. Pokiaľ máte záujem spolupracovať, tak budem rád pokiaľ mi pošlete svoje reflexie, svoje názory, a pokiaľ budete mať záujem, sa môžeme stretnúť na nejakom pracovnom stretnutí a bol by som veľmi rád, keby táto správa nám pomohla zlepšiť tento proces, aby sme lepšie um, využívali aktivity miestnych správ, samozpráv, aby sme nemuseli počuť tak ako včera na pracovnej skupine pre koheznú politiku, kde nám pán Pomnes povedal o posledných o posledných výsledkov z čerpania kohezného fondu. Tie výsledky skutočne nie sú uspokojivé, takže toľko z mojej strany. Ďakujem za pomoc vopred. Thank you uh, very much. I don't... Ďakujem. Nevidím, že by tieňoví spravodajcovia chceli niečo povedať. Ostaneme pri tých tieňových spravodajcoch, ak dovolíte. Rika Manels. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Táto prezentácia bola vyčerpávajúca a umožnilo nám to urobiť pokrok v práci. Je jasné, že potrebujeme politiku miest, ktorá by bola veľmi silná aj kvôli kohezným a štrukturálnym fondom. Ja súhlasím so spravodajcom v nasledovnom bode. Tie, túto prácu musíme spustiť, ale najprv si musíme definovať pojmy, pretože zatiaľ nevieme úplne jasné, čo vlastne realizujeme, čo je to napríklad urbánna zóna a tak ďalej. Toto spôsobuje zmetok aj medzi členskými štátmi, čiže tieto veci treba vyjasniť. Potom treba ešte zohľadňovať mestské zóny, ale aj malé mesta, pretože tie čelia veľkým výzvam. Ja a moja politická skupina sa domnievame, že dôležité je to, aby práca bola rozvíjana v dobrom duchu spolupráce, aby to bolo integrované s ostatnými oblastiami koheznej politiky, napríklad e, vidiecký rozvoj, dopravná politika a tak ďalej politika miest musí byť vyvíjaná ruka v ruke e, s tým, ako sa budú riadiť e, okrajové zóny okolo mestských zón. Nemôžeme vytvárať opozíciu medzi mestským a vidieckým. To by neprospelo nikomu. Pokiaľ ide o dokument, myslím si, že sme vyčerpávajúco Mm, rozpracovali určité opatrenia. Podľa nás je dôležité, aby dopravné otázky boli zapracované. Naozaj musíme mm, plánovať zelenú ekologickú dopravu. Tie rôzne inteligentné projekty mestského vývoja tam sa musí zohľadniť inovácia, musí toho byť súčasťou inovácia. Ďalšia vec. Obyvatelia musia byť takisto zapojení do rozvojových projektov, musia sa na nich zúčastňovať a to by malo byť napísané jasne v dokumente. Jasne by to malo vyplývať z dokumentu. Ešte jedno všeobecné pravidlo podľa nás Mm, práca ide dobrým smerom. Naša skupina sa chce zúčastňovať na tej práci, pretože naozaj musíme sa riadne obuť do tohto rozvoja mestských zón, pretože majú špecifické problémy. Ďakujem pani Kalimadeli. E, e, Chcela by som sa poďakovať môjmu kolegovi pánovi Vlasákovi za túto prácu a mám niekoľko pripomienok. Chcela by som zdôrazniť, akú dôležitú úlohu majú mestá v riešení klimatických zmien. Nechcem opakovať, čo som povedala na posledy, ale musím povedať, že tri štvrtiny emisí CO2 pochádzajú z mestského prostredia a 80 energie sa spotrebováva v mestách. Čiže musíme jasne povedať, že boj za klímu je boj ten, ktorý sa bude odohrávať v mestách. Udržateľné mesta to je výzvou na ďalšie desaťročia pre nás a to je naša zodpovednosť voči budúcim generáciám. Prvá pripomienka, druhá pripomienka. neustále rastú nerovnosti vnútri miest. V dnešnej dobe európske mestá majú veľké výhody, koncentruje sa tam bohatstvo ekonomické, ale aj historické, ale väčšina európskych miest čelí veľkým nerovnostiam sociálneho charakteru, Týka sa to mestského obyvateľstva. Chýba tu vzdelania, je veľa chudoby, zhoršuje sa životné prostredie, takisto kvalita bývania. To sú konkrétne reality európskych občanov. No a ešte možno ďalšia výzva, ktorá nás čaká. Na jednej strane tu máme konkurencieschopné mesta a na druhej strane zanedbávané e, mesta, čiže je tu určitý, určitá súťaž medzi tými mestami. Nemali by sme vytvárať e, mestskú politiku dvoch rýchlostí a preto Európska únia musí z miest urobiť hlavných aktérov udržateľného rozvoja. Musíme takisto posilniť úlohu regionálnych samozpráv v rámci koheznej politiky. Musíme sa inšpirovať príkladmi, ktoré naozaj v praxi fungujú. Napríklad komunitárna iniciatíva pre mesta. Tu funguje prepojenie medzi úspešnou mestskou politikou a e, zapojením sa lokálnych aktérov do projektu. Európska kohezná politika pre mestá. Pozrime sa napríklad na Európsky dohovor starostov, ktorý bol podpísaný 1700 mestami. To je ďalší príklad e, mm, úspechu z praxe. Takisto pripomínam, že kompromis trialógu, ktorý spustil najmä pán uh, Oettinger, kde sa diskutuje o 146 tisíc eurách pre meskú energetiku, mali by sme možno popremýšľať, či by sme s investičnou bankou nemohli vyvinúť projekty technologickej uh, podpory podľa vzoru Elena, aby sme takto mestám uh, pomohli vytvoriť vlastnú energetickú držateľnú politiku. Mali by byť do toho zapojené aj miestne banky, mali by to byť dlhé, dlhodobé investície, aby sa renovovali najmä obytné budovy, aby sa energeticky zefektívňovali. Chcem e, nadviazať ešte na pána Delbara, ktorý je predsedom výboru regiónov, ktorý hovorí, že mestá nechcú byť iba partnermi konzultácií, ale chcú sami vytvárať koheznú politiku spolu s ostatnými aktérmi a to je presne to, čo musí byť odrazené aj v správe. Ďakujem, pán Vlasak, ešte raz za vašu správu. Ďakujem. Very much, eh, Francesco de Angelis, please. Ďakujem, Francesco de Angelis. Ďakujem, pani predsednička. Kolega Kocolino sa nemôže zúčastniť tejto diskusie z inštitucionálnych e, dôvodov v Taliansku. On je totiž tieňovým spravodajcom k tomuto pracovnému dokumentu. Chcel by som teda e, predsa len e, tlmočiť jeho príspevok o tejto diskusie. V prvom rade si váži tento dokument kde ide o úlohu koheznej politiky. A teda zdieľa princípy, ktoré sa spomínajú v dokumente, predovšetkým pokiaľ ide o kľúčovú úlohu e, v budúcej koheznej politike. A pokiaľ ide o obsah dokumentu, e, Delegovanie je dôležité, aj viac e, úrovňová governance a integrovaný prístup. Tieto e, koncepty však nie sú úplne nové. V programácii e, programom období 2007 až 2013 bolo už možné určité kompetencie delegovať a miestne plánovanie malo byť vlastne v súlade s regionálnymi program, programami a malo byť integrálnou časťou týchto. Ale až na sporadické e, prípady toto e, sa nepretavilo do praxe. Takže predtým, než navrhneme nejaký analogický e, spôsob riadenia, bolo by vhodné, aby sme sa snažili pochopiť, s akými ťažkosťami sme sa pri delegovaní programovania a vykonávania programov stretli a to preto, že by bolo dobre, aby sme vlastne solidnejšie v budúcnosti e, pokračovali. A na záver pár dodatočných e, bodov. Takže v úvodnom odseku o úlohe e, vývoja miest, pokiaľ ide o prekonávanie aktuálnej recesie, spomíname tam aj tú analýzu ťažkostí, ktoré, s ktorými sa stretávajú mesta Spomínajú sa tam možné moduly rastu. V posledných rokoch práve vo veľkých aglomeráciách eh, bola kríza viac citeľná. Takže iba tým, že prekonáme túto situáciu, môžeme e, uskutočniť stratégiu Európa 2020. A dodatočný odsek by bol dobrý aj k téme trvalúčateľného rozvoja miest pretože je potrebné integrovať sociálne, ekonomické, environmentálne, infraštruktúrálne e, dimenzie. Iba e, tak prispiejeme k plnému celistvému e, rastu miest a e, tieto budú skutočne tak centrálne, ako si to zasluhujú. Naša spolupráca s pánom Vlasákom je veľmi dobrá. Ďakujem mu pekne za jeho prácu a E, za snahu nájsť odpovede na e, tak veľmi palčivú aktuálnu otázku. Ďakujem teraz pani Erminia Macon, spravodajkyňa za EPP. Ďakujem. Chcela by som tiež vyjadriť e, to, že si vážim prácu kolegu Vlasáka a chcela by som poďakovať za to, e, že naozaj e, úzko spolupracuje s tieňovými spravodajcami. Cením si aj jeho pracovnú metódu e, toho, ako s nami spolupracuje. Aj to odrazil vo svojom príspevku pred chvíľou. Ja si myslím, že je naozaj dôležité, aby vo fáze vypracovania dokumentu už boli zainteresovaní tieňoví spravodajcovia, pretože v neskorších fázach Ehm, je to zložitejšie. Takže vychádzame z toho, že mestská agenda pre moju ehm, politickú skupinu je veľmi dôležitá a teda dôležitá je aj práca, ktorú práve robíme. Ale to neznamená, že ehm, sa nebudeme, nebudeme dostatočne oceňovať tie ciele, ktoré sme už doteraz dosiahli a na ktorých sme aj zatiaľ doteraz budovali podobu Európy. E, veľmi e, správne. Spravodajca spomína mestskú e, dimenziu, správne odkazuje na budúce plánovacie obdobie. Je totiž správne, aby sme rozmýšľali nad záťažou miest v rámci teda Európy. 80 občanov Európy žije v mestských oblastiach a tie produkujú 70-80 HDP. Mestské oblasti sú veľkým motorom rozvoja našich hospodárstiev pričom sa teda vychádza z tých e, zásadných e, buniek, tých malých a stredných podnikov. E, tie teda predstavujú väčšinu nášho systému podnikov a firiem. Takže Treba sa naozaj zaoberať e, nepokojujúcimi fenoménami ako e, vlastne migráciou e, z, z centier do periférie a z periférie do centier. Súvisí to s otázkami ako skleníkové plyny, sú tu teda závažné environmentálne otázky, ktoré treba riešiť a treba sa ehm, zaoberať aj zanedbanosťou e, miest a znižovaním e, kvality života v nich. V správe sa často odkazuje na potrebu, aby sme vyvíjali partnerstvo medzi vidieckými a mestskými oblastiami v rámci e, regionálnej teritoriálnej kohézie a vyváženého rozvoja. Z tohto vyplývajú prioritné ciele ako zvyšovanie zastúpenia eh, obyvateľov, ktorí žijú v mestách, ktorí nie sú dostatočne zastúpení v rôznych agendách a programoch. Mali by sme sa samozrejme o toto postarať, ale zároveň mali by sme sa snažiť eh, aj prevziať tie skúsenosti z eh, mainstreamingu a posilňovania integrovaných prístupov a prístupov e, z dola nahor. Z môjho pohľadu by sme mali opustiť túto právu e, finalizovania našich, naš, našho úsilia posilňovania e, teda mestských oblastí, ale nemali by sme sa teda vlastne stratiť v nejakej komplexnej definícii mestských oblastí. Z môjho pohľadu by sme mali tu prisúdiť dôležitú úlohu členským štátom. Na základe týchto eh, slov by som sa chcela vyjadriť konkrétne k dokumentu pána Vlasáka. Takže pokiaľ ide o to, eh, do akého rámca vložiť eh, túto mestskú agendu, či teda to sa má diať v súvislosti s koheznou politikou, alebo teda v rámci teda nástroja Urban. Ja si myslím, že, tá, e, že toto je tá správna definícia, v rámci ktorej by sme mali naše návrhy predkladať. A potom, pokiaľ ide o organizovanie dokumentu do blokov, to považujem za veľmi dobré. Akurát by som možno body 3, 4, 6 a 7 združila ako som už povedala, k mestským oblastiam by sme možno e, si tu mohli zachovať odkaz na klasifikáciu OECD, ktorá doteraz je, myslím, platná a priniesla veľmi pozitívne výsledky. A myslím si, že e, pokiaľ ide o hľadanie priorít, je správne aj vo svetle toho, čo som si vypočula zo strany kolegu De Angelis. Bolo by vhodné, aby sme E, vlastne združili rôzne e, usmernenia EU 2020, ktoré hovoria o inteligentnej, trvalo udržateľnej, inkluzívnej Európe. Takže nemuseli by sme ani hovoriť o smart growth výlučne, ale o inkluzívnom a trvalo udržateľnom raste. Myslím si, že e, to poddelegovávanie, ďalšie delegovávanie, to by sme o tom mali diskutovať. Je to E, nástroj, e, ktorý sa už odskúšal, ráta sa s ním, ale mali by sme dávať e, pozor. Treba to všetko začleniť do harmonického rámca, viac úrovňového riadenia. A pokiaľ ide o návrh e, koordinácie medzi jednotlivými sektormi. Som presvedčená, že toto je tá cesta, ktorú treba sledovať, pretože rešpektuje logiku integrovaného prístupu, ktorý treba podporiť, lebo už priniesol dobré výsledky. A napokon treba povedať, že plne zdieľame úsilie, ktoré treba urobiť, e, aby sa zjednodušili e, postupy Predovšetkým pokiaľ ide o miestne orgány, aby tu nedochádzalo k veľkej záťaži, ktorá zamedzuje produktivite finančných nástrojov, ktoré dávame k dispozícii v územnej oblasti. Takže ja si myslím, že toto je dobré e, východisko, dobrý základ pre našu prácu. Znova potvrdzujem to, že si vážim výzvu e, kolegu spravodajca e, že chce naozaj úzko spolupracovať s tými spravodajcami. Ja tam určite e, budem. Ďakujem. Ďakujem, pán Van Nistelroj. Veľmi stručne, pani predsedníčka. Dokument, ktorý ste predložili, je veľmi dobrý. Ja som sa takisto na tom zúčastňovala, na tej práci. No a um my sme tu, mm, tu boli uvedené, bolo tu uvedených niekoľko veľmi logických otázok, napríklad aký nástroj, či by sme mali, mali nástroj v rámci mainstreamingu alebo v rámci politiky 2020. Možno, že by sme mohli mm, robiť aj nové nástroje, v rámci eh, európskej politik, ale nejde tu len o to, aby sme poskytovali pomoc, ale ide o to, aby sme um, pokiaľ by teda eh, tieto príspevky štátu eh, sa znížili, tak potom to musíme nejakým spôsobom aj kompenzovať. Myslím si, že by sme sa mohli, že by tu by sme mohli nasadiť tie nástroje um, GIB tá, um, tak a um, prozetky EB, tak aby ich posilnili. Toto je také zásadné rozhodnutie. Buď to chceme a zvolíme si to, alebo chceme komunitárny prístup. Tu musíme robiť jednoducho um, také zásadné rozhodnutie. Ja viem, že pán Vlasák sa tým zaoberá. Uh, a, a zaoberala sa s tým v rámci, svojho vypo, v rámci toho vypočutia, ale jednoducho tuto sa musí urobiť a rozhodnutie. Ďalej, tie inovácie. To by znamenalo, že k tomu patria aj tie tzv. smart cities. Nie len tie zelené, ale aj tzv. smart cities. Toto nás zase vedie e, opätovne k tým cieľom Európa 2020. Možno by sme mohli um, toto takto premostiť alebo byť takým mostikom k Európe, aby som vás e, chcel k tomu vyzvať. Dobre, pán Segedy, na záver. Ďakujem, vyjadrím sa veľmi stručne. Najskôr by som chcel poďakovať pánovi Vlasákovi za e, výborný pracovný dokument Chýbajú mi to iba dve malé veci, ktoré vlastne odrážajú môj vlastný názor. Čiže prvá vec, myslím, že musíme rozlišovať medzi mestami v západnej a východnej Európe. Tie krajiny, ktoré kedysi patrili do RVHP, chcem to vysvetliť e, na príklade mojej rodiny. Moja rodina pracovala v poľnohospodárstve stovky rokov a potom v 50. rokoch 20. storočia im komunisti zobrali polia, zvieratá aj e, stroje a museli e, sme sa odsťahovať do mesta. Ja som teda vyrastol v meste. Toto je ten rozdiel. V západnej Európe bol urbanizačný proces prirodzený, ale vo východnej Európe to nebol prirodzený postup života urbanizácia, vznik miest eh, bol, to bolo niečo nanútené a preto tu musíme rozlišovať. A potom ešte jedna malá vec tu chýba. Harmonizácia pravidiel pre mestské a vidiecké oblasti. Vieme, že 80 HDP sa produkuje v mestách, ale je to chyba, že sa sústredíme iba na ekonomické aspekty a zabúdame na ľudí, na, na to, že aj ľudia majú svoje názory, tí ľudia, ktorí žijú v mestách, musíme zohľadňovať ich názory. A tu musíme myslieť na tri veci. Aspekt životného prostredia, znečistenia. Pán Van Nistelrooy to spomenul a povedal, že nepotrebujeme iba zelené mesta, ale inteligentné mesta, tak aby sa v nich dalo žiť aj v budúcnosti. Musíme hovoriť aj o nedostatku zdravých e, potravín. Máme masové zdroje potravín, ale nemáme v mestách e, dostupné zdravé potraviny. Toto platí pre západnú Európu. No a potom v mestách e, na východe aj na západe sú prítomné etnické konflikty. Na západe je zdrojom problémov imigrácia, a na východe napríklad v Maďarsku je to prítomnosť rómskeho obyvateľstva. A musíme naozaj tieto problémy riešiť. Takže nepotrebujeme iba ekonomické hľadisko, ale musíme e, zohľadňovať napríklad aj ľudí, ktorí sa chcú odsťahovať z miest, ale nie je to možné, pretože sa nemôžu uživiť vo vidieckej oblasti. A z toho dôvodu je dôležitý rozvoj vidieka. Keď budeme teda rozvíjať mesta v budúcnosti, musíme podporovať aj malé mesta, ktoré, aby dokázali prežiť aj vidiecké oblasti. My sedíme tu vo výbore REGI. Myslím si, že EÚ by nemala robiť iba symbolické gesta voči vidieckým oblastiam, ale mali by sme robiť reálne opatrenia, mali by sme vytvárať pracovné miesta e, vo vidieckých oblastiach, sprístupňovať vzdelanie, v malých dedinách, e, mali by mať dostupnú infraštruktúru. Ľudia, ktorí žijú v aglomeráciách, pre tých je dôležitá doprava a preto musíme urýchliť túto dopravu do miest a to ekologicky a tak ďalej. Čiže, aby som to zhrnul, musíme si uvedomiť, že sú rozdiely medzi východoeurópskymi a západoeurópskymi E, mestami a nemali by sme oddelovať vidiek a mesto. Ďakujem. Dokončili sme túto rozpravu o správe Oldřicha Vlasáka. Dúfam, že už sa nechceš prihlásiť, Oldřich. Samozrejme, že dám ti teda jednu minútu. Ty si už povedal, že chceš, aby ti ostatní zasielali pripomienky, takže naozaj veľmi, veľmi rýchlo. Ďakujem pani predsednička. Chcem, chcela povedať, že som veľa veci, ktoré um, tu odzneli v pripomienkách. Nás chvál nepovedal, vy viete, že sme sa o ekologickej a úspornej doprave už bavili niekoľkokrát a ja potom dám na svoje publikácie, ktoré vznikli a vyplynuli z toho nášho zasadnutia v, tu v Európskom parlamente, ktoré sa volajú Smart Cities. Toto je podchytené a budem rád, keď, rád, keď sa s, e, s tým zoznámite. No a čo sa týka klimatických zmien alebo vôbec prostredia v mestách, áno, toto je skutočne veľká téma. Počítame s tým a máme záujem na tom, aby sa v tejto oblasti urobilo viac a aby tu bola podpora. My e, materiály z konventu starostov zahrnieme, mám, do toho máme ich k dispozícii. Čo sa týka spolupráce s vidiekom, áno, nedokážeme si predstaviť, že by sme budovali nejaké hranice medzi vidiekom a mestom? Určite nie. To musí byť prírodzená spolupráca obyvateľia e, z dedín okolo mesta musia byť hrdí na svoje miesto a naopak obyvateľia miest predsa si veľmi radi e, výjdu za zábavou a športom mimo mesta. Musí to byť teda integrovaná spolupráca ako taká. A neviem, nechcem sa veľmi zmiňovať o tej stratégii 2020, aby sme uh, to mali úspešné, tak mali mať všetky stratégie mm, prepojené, vážené dámy a páni. Ďakujem za vaše poznámky, tešíme sa na spoluprácu a dúfam, že ten materiál eh, bude pre vás zaujímavý. Mám na vás vážnu eh, prosbu. Včera sme sa rozhodli umožniť pánovi De Angelisovi, aby svoju správu predostrel dnes do poludnia to znamená, že teraz musíme ešte tri správy e, pre, e, si, e, spracovať a máme jednu hodinu. Ak sa nám to nepodarí, tak nemôžem žiadosť pana, žiadosti pána De Angelisa vyhovieť. A budem sa musieť vrátiť k predchádzajúcemu programu zasadnutia, takže prosím, majte krátke príspehuky trefné, aby sa nám to podarilo Takže teraz tu máme správu Filiz Hakajeva Husmenova. Na poslednom zasadnutí reky sme už o tomto diskutovali. A pani Husmenova nepovažovala za nutné prostrieť ďalšie komentáre, takže otváram diskusiu. Ak máte potrebu pokračovať v nej, tak nech sa páči, ale prosím zohľadnite skutočnosť, že máme naozaj obmedzený čas, Myslím si, že pani Husmanová ne, nepotrebuje nejaký nový e, úvod k správe, takže môžeme prejsť rovno k tieňovým správodajcom, tak aby sme vlastne e, pokračovali v tej diskusii z minulého mesiaca. Sabin Fajen. Ja som byť veľmi stručná, ja sa chcem poďakovať za dobrú spoluprácu. Boli to veľmi dobré stretnutie. Ešte chcem upriamiť um, vašu pozornosť na dva body, o ktorých som hovorila naposledy. Ide o to, že nie všetky administratívne, všetky lokálne správy. Nechceme mm, záťažiť to viac jazyčnosťou, to by išlo príliš ďaleko, ale ide skutočne ale ide skutočne o to, aby sme sa koncentrovali, aby sme si pozreli nejaký ďalší členský štát, keď máme nejakú miesto, tak tam chceme dostať príslušné jazyky a ja by som sa chcela zastávať za to, aby pokiaľ by to mohla byť angličtina, tak aby to bola tak, aby to bola teda angličtina a potom ďalší nejaký jazyk alebo jazyk nejakého európskeho štátu, s ktorým majú mimoriadne eh, intenzívny kontakt, ale aby sme eh, do toho nešli teda z donútenia s troma eh, úradnými jazykmi. Z Geier, please. Ďakujem za tento prístup. Teraz Gajer. Ďakujem pani predsednička, budem stručný Um, ja som bol rád, že som mohol byť u vás. Žiaľ, mám stretnutie aj v iných, v iných výboroch, takže u vás som relatívne zriedka, ale moja frakcia ma ustanovila tieňovým správodajcom. A, mm, čo sa týka toho, tej viacjazyčnosti, neviem, či e, sa to dá uviesť do praxe, ale nakoniec to nemôže. E, ja nechcem nejako viac poškodiť tomu stanovisku, ako by som mu, ako by som e, mu um, pomohol. My budeme tu mať, nechceme teda e, zaviesť obligátnu um, nutnosť viacerých jazykov. Najlepšie vedieť, kde sú ťažiska, aké ďalšie jazyky by boli pre nás zaujímavé. Myslím si, že toto by bolo dobré jednoducho prenechať na prírodzený priebeh veci, tá viacjazyčnosť a príslušnosť Myslím si, že tu budeme mať dlhodobé diskusie, akých tém sa to týka, ale dobre, mm, tie návrhy, my sme pripravili návrhy na, eh, k tej správe pani Jezmenovej. My chceme vidieť, aké garancie by sa pri realizácii smernice o službách mali eh, poskytnúť, a tak aby sme tomu čo najviac pomohli. My v Nemecku sme zažili práve diskusiu o e, smernici o službách a výhody vnútorného trhu, e, tak toto skutočne zavážilo pred obavami ľudí, či kvalita služieb sa bude môcť zachovať, ako sa to bude chovať v, v rámci úlohy miest. O tomto všetkom sa diskutovalo, potom extrémne, aká tam je konkurencia, aké sú sociálne zabezpečenia zamestnancov a zamestnávateľov a tak ďalej. Aké, <clears throat> aké aspekty ďalšie vyplývajú z smernice o službách. Takže mne v podstate ide o to, aby som ešte raz zakotvil uh, rovnaká práca za rovnakú odmenu na rovnakom mieste. Toto musí byť princíp, ktorý chcem na tomto mieste um, ešte raz akcentovať. Um, my chceme pre ľudí Európu ako dereguláciu a nechceme predsa dopustiť, aby sme znižovali sociálne štandardy. Tu si musíme dať veľký pozor, pretože inak sa náčenie za Európu nezvyší, ale práve naopak. Ja si myslím, že niektoré služby v rámci tých kontaktných um, miest mm, pre, predovšetkým pre tých, ktorí sú zamestnaní v tom cieľovom, uh, v tom cieľovom bode. My um, nesmieme preťažiť um, obce týmito, týmito požiadavkami, ale musíme to usporiadať tak, aby to e, išlo na užitok všetkým občanom. Thank you very much. Madam Husmanová, would you like to... Ďakujem. Pani Husmanová, chcela by ste sa vyjadriť tomu? E, Аз действително се радвам, че som naozaj veľmi rada, e, že tieňoví spravodajci spomenul naozaj takéto veľmi cenné návrhy. Áno, e, váš návrh e, sme e, komponovali už do správy, pokiaľ ide o multilingvizmus, kontaktné body a podporu členských štátov v tom, aby používali minimálne jeden z oficiálnych jazykov spoločenstva, aby sa zabezpečila rýchlosť E, komunikácie medzi príslušnými orgánmi, poskytovateľmi služieb a tak ďalej. V mojej pôvodnej verzii som samozrejme tento návrh mala zo strany tejto kolegyne, ktorá bola veľmi aktívna už na začiatku našej diskusie, za čo som jej veľmi vďačná. A chcela by som poďakovať pánovi Gajerovi, ktorý je teňovým správodajcom SND e skupiny prevezmem všetky návrhy, ktoré zazneli a ja dúfam, že keď e, sa otvorí e, postup e, na postupovanie teda nových návrhov, tak z celého tohto procesu vlastne vzíde veľmi dobrý text, ktorý bude naozaj užitočný pre európske regióny. Teším sa teda na vaše návrhy, kolegovia, a som presvedčená, že na záver. Tu budeme mať naozaj dobrý text, ktorý bude užitočný všetkým členským štátom. Ďakujem lehotou. Na pozmeňovacie návrhy je 9. Eh, november. A teraz a potom teda, eh, teda o, o 6. hodine to je tá lehota a potom v novembri, začiatkom decembra bude teda ďalší postup. No teraz sme prešli ďalej Teraz uh, budeme diskutovať o priemyselnej politike vo veku globalizácie. Kolega De Angelis, nech sa páči. Máte slova. Nezabudnite, že aj Konstance Krel dnes do poludnia by ešte rada predstavila svoju správu. Ďakujem, pani predsedníčka. Vopred sa ospravedlňujem za tento presun a budem naozaj stručný. Európa robila dobré, že si kladie dôraz na tému eh, budúcej priemyselnej politiky. Robíme to v osobitnom, zložitom momente krízy, ktorá sa týka mnohých firiem, zamestnancov a mnohých rodín. Robíme to s cieľom, aby sme eh, sa dostali z tejto krízy von a aby sme zvýšili konkurencieschopnosť nášho e, priemyselného systému. Pokiaľ ide o prácu tohto výboru, e, v posledných týždňoch som spolupracoval s tieňovými spravodajcami. Ďakujem im za ich aktívnu a dobrú spoluprácu. Chcel by som teraz rýchlo odprezentovať tento návrh správy v troch, 13 bodoch. Takže veľmi rýchlo a stručne Všetkým je jasné, že ide o sériu, eh, že pokiaľ ide o priemyselnú politiku, tá musí byť v súlade so všeobecnými cieľmi, ktoré si Európa stanovila v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Musí to sa teda rešpekto, musí sa teda rešpektovať princípy eh, v tejto oblasti, aj princípy globálnych trhov. A treba venovať pozornosť malým a stredným podnikom. Práve včera sme diskutovali o úlohe malých a stredných podnikov v koheznej politike, e, pretože na nich stojí naše hospodárstvo. Myslím si, že integrovaná stratégia e, pre podporu európskeho priemyslu e, musí zahrňať malé a stredné podniky aj mikropodniky. A v návrhu správy som sa snažil zdôrazniť potrebu konštruktívneho dialógu medzi jednotlivými operátormi na trhu, a teda zamestnancami. Treba sa sústrediť aj na fázu implementácie Small Business Act a zlepšovať prístup k úverom pre podniky. A dôležité sú aj tie inovačné klastre a pole, poli excelentnosti, ktoré podporujú rást. E, ide o prepojenosť s akademickými centrami a so sektorom vzdelávania. Tu treba eh, povedať, že naozaj produktívny eh, systém a svet univerzít eh, musia byť prepojené. Ide o to, aby sme mali k dispozícii kvalifikovaný humánny potenciál, ktorý však často chýba. A to je veľmi zle pre život našich podnikov. Tak treba sa sústrediť aj na inovácie, na výskum, na excelentnosť, ktoré by podporovali rast a princíp e, e, centrality e, miestných komunít a regiónov. Tu treba zapojiť finančné programy pre inováciu, pre rozvoj. Európska, banka, Európska investičná banka tu má dôležitú úlohu. A takýmto spôsobom by regióny a miestne samozprávy mohli by sme takýmto spôsobom pomáhať. A treba sa pozerať aj e, na obdobie po roku 2013. Treba sa snažiť o väčšiu harmonizáciu a prepojenosť aj teda v oblasti e, rozvoja ehm, a v tých smeroch, e, ktoré sme si stanovili, tak aby sme zabezpečili rozvoj a ehm, pracovné miesta. Uh, Ďakujem. Teraz uh, tieňový spravodajca, stieňová spravodajkyňa. Ďakujem. Pani predsedníčka, táto prezentácia bola veľmi dobrá a do práce boli zapojení tieňoví spravodajcovia, čo je veľmi dobré. Mám tu štyri body, ku ktorým sa chcem vyjadriť. Vo všeobecnosti táto správa je veľmi dôležitá, pretože tradičné priemyselné zóny teraz podstupujú obrovské zmeny, sú tu zmeny v oblasti pracovných miest a preto musíme investovať do nových zdrojov pracovných miest a rastu. Pokiaľ ide o tie klastre, podnikov. Produkcia a e, výskum by mali byť e, zoskupené, aby to naozaj bol infraštruktúrálny klaster. Je dôležité, aby využívanie prírodných zdrojov bolo robené udržateľným spôsobom. Musíme toto zohľadniť vo všetkých regiónoch. No a potom, pokiaľ ide o klimatické zmeny, je dôležité, aby klimatické zmeny neboli vnímané iba ako hrozba, ale aj príležitosť, najmä pre vytváranie špeciálnych inovácií. Teraz ďalšia vec, periférne oblasti. To je veľmi dôležité, aby sme zohľadňovali ich konkurencieschopnosť a infraštruktúru, aby sa tam zlepšovala. Čiže to je v stručnosti to, čo som chcela povedať. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu. So nevidím ešte, nevidím už e, žiadnych spravodajcov. Pani Kalima Deli, ale vy, vy nie ste spravodajkyňa, vy zastupujete spravodajcu? Ďakujem, e, pani predsednička, pán De Angelis. Prepačte, chcem ospravedlniť pani Katrin Gresk, moju kolegyňu, ktorá tu dnes nie je, ale chce sprostredkovať svoje názory na váš návrh správy. Váša správa hovorí o hlavných orientáciách, za ktoré pani spravodajkyňa e, vám ďakuje, najmä za to, že hovoríte o rozdieloch medzi regiónmi v tom, ako čelia výzvam klimatických zmien a energetických zmien. E, máme tu aj aspekt globalizácie a tie najzraniteľnejšie regióny potrebujú preto podporu. Takisto je veľmi dôležité aby ste e, spomínali aj tie periférne regióny, na ktoré sa často zabúda. Ďakujeme veľmi pekne za prácu, ktorú ste už vopred urobili, ale ľutujeme, že tu chýba myšlienka relokalizácie e, hospodárstva a krátkých okruhov, pretože práve e, lokálny rozvoj je kľúčom k udržateľnému rastu. Čiže práve týmto spôsobom treba ísť. Nechceme, pardon, eh, chceme, aby sa eh, znižovali znižovala záťaž eh, na životné prostredie tak, aby sa budovali čisté infraštruktúry, ktoré spotrebovávajú málo energie. Musíme takisto investovať do priemyslu, ktorý bude rásť spolu s bojom proti klimatickým zmenám, tak aby vznikali e, obnoviteľné zdroje, aby sa podporovala efektívnosť budov, aby bola doprava čistejšia a tak ďalej. Región musí takisto sprevádzať sektor v týchto veľkých zmenách, e, či už ide o automobilový alebo letecký sektor. Čiže ide o to, aby sa financovali napríklad vzdelávacie plány. Takýmto spôsobom sa bude robiť e, konverzia toho hospodárstva, že sa bude robiť konverzia perso- personálu formou vzdelávania. Ďakujem. For... Ďakujem. Rosa Estera za EPP. Ďakujem, pani predsednička. To, čo spravodajca predložil, je veľmi vyvážené a myslím, že do veľkej miery sa tu zhodneme. Je dobré, že malé a stredné podniky sú tu zdôrazňované a teritoriálna súdržnosť Európskej únie sa tu takisto veľmi dobre zobrazuje. 90 všetkých podnikov v EÚ sú malé a stredné e, podniky, ktoré vytvárajú asi 60 pracovných miest. To hovoria štatistiky za 2009. Spravodajca to všetko uviedol, aj to, že by sme do toho mali zakomponovať hospodárskú krízu. Tá nás nutí k tomu, aby sme okamžite konali. A takisto máme pozmenujúci návrh e, k tieňovému hospodárstvu pretože aj na takúto činnosť musíme poukázať. No a ešte niečo k ostrovom. Myslím si, že ostrovy sú dôležité, nesmieme na ne zabúdať a cestovný ruch tiež. Mali by sme poukázať na to, že táto oblasť je dôležitá, pretože na ostrovoch je veľa cestovného ruchu. Napríklad v mojom regióne sú Baleári. To je veľký motor hospodárstva. No a udržateľnosť a konkurencieschopnosť dopravného sektoru. To je tiež dôležité. Zašlem to spravodajcovi. Dúfam, že ten text potom upraví podľa tohto, čo hovorím. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto? Ak sa už nikto nechce vyjadriť, tak sa vrátim k pánovi De Angelisovi. Chceli by ste zhrnúť rozpravu? Eh, grazie, molto velocemente. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel eh, by eh, som sa inšpirovať tým, čo tu zaznelo a tým cieľom ešte ďalej zlepšiť text vo svojich určitých častiach, pokiaľ ide o centralitu regiónov, používanie zdrojov, tému vedomostí, inovácií, výskumu, klastrov, Myslím si, že sú tu všetky predpoklady na to, aby sme spoločne sa dopracovali k veľmi dobrému výsledku eh, pre európsku ekonomiku. Ďakujem. Tým, tento bod môžeme ukončiť. Lehota na pozmeňovacie návrhy je tiež 9. novembra 18.00 a to nám umožní včas prijať stanovisko predtým, než bude zvažovať správu ITRE. Takže ešte raz 9. november 18.00 lehota na pozmenujúce návrhy. A teraz 14. bod, správa Konstance Krell. Čakáme na pani Krell. Už ale prichádza, musí prekonať pešo dosť dlhú vzdialenosť, takže zatiaľ ešte chcem využiť príležitosť, aby som povedala, že 17 z nás sú vo výbore ŠUR, ktorý vznikol v júni tohto roka a pripravuje stanovisko Európskeho parlamentu k budúcej finančnej perspektíve. Mandát výboru trvá do júna budúceho roka. Do toho časového okamihu by sme už mali byť hotoví s e, finálnym stanoviskom parlamentu a na plenárke by sa o tom malo hlasovať v, júne, v júni. E, výbor ŠUR pracuje na horizontálnych otázkach, ktoré sa týkajú novej finančnej perspektívy a približne v januári e, sa začne venovať sektorálnymi vecami, to sú jednotlivé politiky a preto stanovisko výboru REGI k tomuto je veľmi dôležité. No a teraz už dám slovo Konstance Krel, pretože ona pripravuje tento dokument v mene nášho výboru. Konstance, máš slovo. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja práve pre, som prišla zo Sure Committee a opak, opäť opakovane som musela zistiť, že priamšom každý druhý rečník hovorí o koheznej politike a oni, ani jeden z nich nie je vo výbore reky alebo ani nikdy nebol. <clears throat> takže my sme veľmi dôležitým partnerom, ide o, veľkú, veľ, ide o veľké peniaze, ale myslím si, že musíme jednoducho E, prestáť aj rôzne útoky, tak v, e, v, vo výbore Šúr, ako aj v plyne. Neviem, čo ste povedala doteraz, ale dúfala som, že budeme mať na túto správu, na toto stanovisko viacej času, ale s pani Hauk som ešte raz hovorila a e, hovorili sme, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sa toto e, vo výbore odhlasovalo, aby pán spravodajca Daviga to ešte mohol zapracovať do svojej správy a aby sme <clears throat> neprišli neskoro a aby, a, a aby výbor potom nehlasoval len o tom, ktoré body by prípadne prevzali alebo nie. Takže za dva a pol mesiaca máme pred sebou obrovský kus práce, preto budem na zasadnutí v decembri predlož, eh, chcem teda predložiť už návrh tohto stanoviska, tak aby sme, mm, a bola by som rada, keby som mala rada, mala by som rada v tomto čase už komentáre jednotlivých politických skupín, čo sa týka úvodu. Chcela by som povedať, že sa mm, musíme venovať dosť veľa bodov v tomto stanovisko. Ja som ale Um, ja som ale trošku handicapovaná práve takýmto stanoviskom, kde mám len určitú, určitý priestor. My vlastne v našom stanovisku môžeme len um, krátko um, sa venovať bodom a myslím si, že mala by som to doplniť tak, aby sme dali pozmeňovacie návrhy, aby som tieto body jednoducho vysvetlila. Urobím príklad napríklad, že považujem za zmysluplné, aby keď sa budeme rozprávať o stanovisku a keď tam poviem, že musíme um, podporovať um, výskum, tak to bude, tak to vyžaduje vlastne opis alebo odôvodnenie, prečo to takto chceme. Um, a toto vlastne bude musieť nejakým spôsobom do toho doplniť. Takže um, keď e, sú tu nejakí kolegovia a kolegyne, ktorí mi boli nápomocní e, pri vytváraní toho e, návrhu. Vy všetci viete, že kohezná politika v tejto finančnej perióde je dotovaná s 340 miliardami eur je to najväčšia položka v rozpočte kohezná politika v, novom, v novej Lisabonskej zmluve je explicitne ukotvená a nové členské štáty a členské štáty, pardon, vedia, že sa k tej sociálnej kohezii pripojila aj teritoriálna kohezia. My budeme súčasť um, rozhodovania, budeme mať spolurozhodovaciu kompetenciu v budúcej perióde aj v rámci stratégie Európa 2020. Tu zohráva kohezná politika takisto veľmi dôležitú úlohu. Na výbore ŠUR sme dos- dnes dostali e, k dispozícii jeden dokument a teraz chcem z toho citovať, pretože to je pre rokovania o rozpočte pre, do roku 2020. Je to veľmi dôležité. My sme momentálne od ho, e, my máme my máme pre rozpočet do, pre rok 2011 e, okolo 123 miliónov, miliard eur, okolo 500 e, miliónov občanov a občianok Európskej úniu e, vydajú 26 eur za rok. 200, vydajú 246 um, eur za rok na to, aby založili fundamenty eh, takéhoto sociálneho a trhového modely, ktorý je eh, celosvetovo, v celosvetovom meritku nie um, porovnateľný, aby sme mohli bývať a študovať kdekoľvek v rámci Európskej únie, aby sme mali spoločný vnútorný trh a aby sme mohli robiť, aby sme spoločne snažiť mohli za, o zlepšenie situácie E, situácie e, zamestnancov a zamestnávateľov a 246 eur za rok. To skutočne nie je nič. Myslím si, že by sme to mali povedať úvodom, keď e, hovoríme, že my chceme mať koheznú politiku, ktorá po roku 2013 musí um, disponovať rozpočtom, ktorý bude v poriadku. A keď ide o to, aby sme sa mm, začlenili do tej stratégie EU 2020, to je celkom pekné, ale my sme predsa pri tých troch kategóriách. Smart, sustainable, vrátanie tej tretej, teraz neviem, ako sa tretia označuje, my sme teraz aj v tej tretej kategórii, ale nie je koezná politika tiež súčasťou um, e, smart politiky alebo udržateľnej politiky. Um, Mm, ja si myslím, že áno, že tu to už začína, pretože pokiaľ máme určitú oblasť v rámci rozpočtu, pokiaľ nás do toho nutia, e, keď si musíme povedať, že by sme mali radšej smart, e, politiku smart alebo radšej uzrateľnú politiku, tak potom nám znížia rozpočet a potom nám dajú e, peniaze len do tých dvoch, prvých dvoch častí. Ja si myslím, že tie časti, ktoré my chceme vydať, tie peniaze, ktoré chceme vydať na klimatické zmeny, energetickú efektívnosť, e, výskum, vedu a výskum a ďalšie oblasti, tie sú podstatne väčšie ako sumy, ktoré máme v, k dispozícii v rámci rozpočtu Európskeho parlamentu. E, to nespochybňujem, ale musíme si uvedomiť, že tá kohezná politika je pre regióny a pokiaľ začneme so sektoralizáciou, koheznej politiky skončí, skončia dotácie pre regióny. My musíme povedať a, a trvať na tom, aby skutočne regióny rozhodli, čo s tými peniazmi chcú robiť. A musíme členským štátom povedať jednoznačne a, a regiónom musíme povedať jednoznačne, že vôbec e, to nie je a ani e, v, v, vôbec to nie je isté keď si myslia, že by mohli si urobiť nejaké úspery v rámci koheznej politiky, v rámci regionov, že by tu boli nejaké iné cesty, národné cesty, lepšie a rozumnejšie je e, dať peniaze pre, do regionálneho rozvoja. Myslím si, že to je e, dôležité a v mojom stanovisku toto chcem ešte raz počiarknúť. Keď si to pozrieme, to tablo tak, ako to je prerozdelené, tá kohezná politika bude jasne viditeľná pri tých uh, 271 regionov, ktoré v Európe máme. Máme tu mnohé oblasti cieľ 1, cieľ 2 ale v Eurostate z roku 2007 tu vidíme, že sa tá mapa podstatne zmenila a ja si musím pozrieť a zabezpečiť, aby som dostala tie najnovšie čísla, ale je tu zrejme, je tu jasné, že na počet tých uh, oblasti cieľ 1 um, sa v podstate zmenší a uh, presunie sa do nových členských štátov, čo znamená, že pokiaľ by sme, pokiaľ by sme uh, podľahli tomu, uh, tomu um, nástojeniu, nástojeniu nových členských štátov, tak by sme musíme povedať, že to z toho, týmto nebudú postihnuté len staré členské štáty, ale, aj nové členské štáty, e, krajiny ako Malta alebo Slovinsko sa po e, tom roku 2007 z toho kompletne vypadnú a myslím si, že toto musíme v našom stanovisku urobiť absolútne jednoznačné, že pokiaľ budeme hovoriť v dotrajších kategóriách, tak cieľ 1 ako aj cieľ 2 toto budeme potrebovať. A Um, tak aby jednotlivé regióny mohli participovať na celkovej koheznej politike. My musíme samozrejme nielenže podporiť tie um, regióny, ktoré uh, zaostávajú vo vývoje. My, mus, my musíme samozrejme, áno, ale musíme samozrejme sa snažiť o to, aby tieto regióny spolupracovali, aby sme uh, posunuli ich vývoj, aby nie len jedna časť išla hore, ale musí sa jednoducho zabezpečiť rozvoj v celej, vo všetkých častiach Európskej únie. Toto je podľa mňa dôležité tak z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho hľadiska. A myslím si, že tí, ktorí hovoria, že solidarita ide len jedným určitým smerom, tak títo nemajú pravdu, pretože tá solidarita ide a musí ísť rôznymi smermi. Keď si teraz pozrieme aké priority chceme podporiť Máme tu našu rezolúciu, ktorú sme odsúhlasili, tam sme povedali niektoré veci a myslím si, že je to minimum e, toho, čo musíme zapísať do našho stanovisko. E, stanoviska. Samozrejme, udržateľný hospodársky rozvoj, pozitívne vplyvy a dopady na trh práce, dobré a trvalé zamestnania. Myslím si, že toto je absolútne prvá a zásadná priorita tomu moderná infraštruktúra, čo k tomu patrí. Toto samozrejme je odvodniteľné, pretože u nás infraštruktúra tak v oblasti dopravy, ako aj v oblasti vody a odpadkov a komunikácií, až po oblasť energie myslím si, že tu môžeme, uh, toto všetko môžeme, tomu sa môžeme venovať pod nadpisom infraštruktúry. Um, samozrejme v nových členských štátoch je tá potreba podpory uh, podstatne vyššia ako v starých členských štátoch. Um, neviem, čo sa môže udiať, ale keď budeme teraz intenzívnejšie sa venovať čerpaniu kohezného fondu a povieme, že mali podporovať infraštruktúru, alebo si povieme, že nie, malo by to byť možno len cez EFRE. Ehm, myslím si, že toto by sme mali ehm, ponúknuť aj tomu výboru ŠUR. Ďalšia možnosť, e, ktorá v podstate nie je sporná pre nikoho, to je tá oblasť uh, Eh, inovácie, vývoja technológií a s tým spojené a je to pod nádpisom hospodárske, um, výskum v hospodárstve um, a podnikateľskej sfére. Tu by sme mali podporovať predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré nie sú v stave vybudovať si vlastné výskumné kapacity. Myslím si, že toto by malo byť jedno z ťažisk, ak pokiaľ to vidíme v, pod aspektom regionálnej politiky, tak to musí znamenať skutočne tiež, že musí byť dôležité, aby sa v regiónom v regiónoch e, rozhodlo, akým smerom sa to má podporiť, v ako, v rámci, aké ťažiska majú byť podporované. A toto je trošičku iné ako rámcový program pre výskum lebo v tomto rámcovom programe sa spo, robí spolu na európskej úrovni niečo, čo si členské štáty samotné nemôžu dovoliť. To je úplne iné východisko, ako keď povieme, že my chceme v regiónoch podporiť vedu a výskum a inováciu a posunúť tak hospodárstvo ďalej. Uh, v súvislosti s týmto ťažiskom si myslím, že je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme všetky otázky vzdelávania um, nejakým spôsobom uh, tam dostali, aby sme nezačali od školského vzdelávania, aby sme nevyčerpávali kompetencie jednotlivých uh, štátov, ale aby sme jednoducho mali kompetenciu na vylepšenie tohoto školského vzdelávania. My by sme mali posilniť tie možnosti, ktoré máme, ale aj samozrejme aj ďalej v, vo v ďalšom vzdelávaní, v odbornom vzdelávaní my nemôžeme zatvárať oči pred demografickým vývojom, samozrejme nie, ale samozrejme musíme si povedať, že celoživotné vzdelávanie, že toto bude musieť ísť ešte ďalej, toto musí byť aj e, súčasťou koheznej politiky, lebo je to veľmi dôležitý faktor aj pre regióny, aby sa zlepšili v tejto oblasti. Čo sa e, týka ďalších demizí koheznej politiky, ktoré musíme posilniť, Ehm, musia na, me, mať k dispozícii programy a politiky tak, aby, bola možná, uh, integ, aby možný integračný postup a e, čerpanie Európskeho e, sociálneho fondu pod rúškom Európskej kohoznej politiky. Myslím si, že toto musíme zviditeľní, musíme na tom nástojiť, aby ten Európsky sociálny fond bol súčasťou Európskej koheznej politiky, aby tam zostal, aby sa nevyčlenil. Musíme mať silnú mieru a, a, č, prístupu a čerpania zo strany členských štátov, ale musí byť teda jednoznačne súčasťou koheznej politiky. Rovnako ako by sme sa mali pokúsiť niečo vynúť pre vidiecké oblasti, um, aby sa tá forma rozvoja vidieckých oblastí, aby toto spadalo pod um, ten dážnik uh, uh, alebo do oblasti teda koheznej politiky. A uh, myslím si, že pokiaľ to šikovne spolu skombinujeme, tak je možné, že v oblasti Európskeho regionálneho fondu môžeme jednotlivé, jednotlivé oblasti veľmi šikovne zlúčiť a potom e, vidím e, to tak, že tu máme možnosti aj isté finančnej flexibility, ktoré sa e, ktoré nám budú nápomocné aj, po, aj pri um, rokovaniach o rozpočte po roku 2013. Čo sa týka vidiac, vidieckého rozvoja a jeho zefektívnenia, myslím, že tu sa môžeme vrátiť tiež k tomu, že do, v doterajšej podpornej perióde sme sa o to pokúšali. My uh, Eh, sa môžeme koncentrovať na Európsky regionálny fond, na integrovaný rozvoj eh, mesta a vidieckých oblastí. Myslím si, že skutočne ide o to, aby sme vytvorili a posunuli ďalej eh, trvalo odrateľný rozvoj v mestách Myslím si, že tu máme ešte a obciach, myslím si, že tu máme množstvo oblastí, ako lepšie využiť e, peniaze, ktoré sú k dispozícii, ako bolo tomu doteraz. Z môjho pohľadu teda nie je posledná, ale veľmi dôležitá priorita, aby sme zachovali tú, to poradie, takže ja by som chcela, aby sa parlament zasadzovala za to, že cezhraničná spolupráca v akojkoľvek forme už bude existovať. My máme nielen e, regionálnu spoluprácu, e, ktoré sú, my máme makroregióny, mikroregióny. My si mysl, ja si myslím, že by sme toto mali akcentovať aj v rámci rozpočtu a povedať, že máme tu veľmi silnú, e, máme veľmi silné ťažiská v rámci koheznej politiky, ktorá už sama o sebe má pridanú hodnotu, ale tá kohezná kohezné E, kohezná politika musí podporovať tú cezhraničnú spoluprácu. My to chceme ešte raz viac zviditeľniť a dostať do popredia. V rámci európskych médií myslím si, že doterajšie prerozdelenie len 0, a, 2,5% <clears throat> e, pre cezhraničnú spoluprácu, že toto je príliš e, malé percento, mali by sme to navýšiť. A pritom si musíme jednoducho premyslieť, ako ďaleko pôjdeme, či v tom stanovisku e, chceme robiť nejaké výpovede o tom, čo si my želáme, ako by mal byť štrukturovaný ten rozpočet. Takže nemyslím si, že to nemôže byť menšie, ako sme mali doteraz a vychádzajúc z tých um, e, 340 miliard eur, musíme si povedať, ako si prispôsobíme ceny, ako sa to čo najlepšie vypočíta, ale <clears throat> neviem teda, ako e, bude ten teda rozpočet v konečnom dôsledku vyzerať, takže nemôže to byť percentuálne nižšie. Myslím si, že musíme sa skutočne zastávať za to, aby to oboje bolo e, ponechané viac menej v, tej stav, v tom stave, v tej výške, ako tomu bolo doteraz. E, ja výboru tiež návrhnem, aby sme urobili návrhy, ktoré e, pôjdu tým smerom, že nechceme niektoré veci ďalej financovať a ja som teda zvedavá, či tu bude nejaké východisko, že niekto povie, že vieme si predstaviť, že to či ono, čo sa v rámci koheznej politike možno, že financuje dnes, toto by mohli prevziať členské štáty alebo iné programy a e, vyčleniť to odtiaľto. Musíme si jednoducho premyslieť a skontrolovať, či takéto možnosti sú. Musím povedať, že mňa doteraz nič nenapadlo, a inak by som to už bola predstavila, ale dúfam, že dostanem od podnety od e, kolegov. Čo však musíme ešte jasne povedať, a ja povedala som to na začiatku, že nemôžeme dopustiť sektorizáciu rozpočtu. Myslím si, že e, tu všetci sme, um, sme si vedomi toho, že pokiaľ a súhlasíme s tým, že pokiaľ by sme z rozpočtových dôvodov to môžeme teda počiarknúť v, tejto, v tomto um, stanovisku, že samozrejme, že klimatické zmeny a demografické zmeny musia byť tematizované, ale <clears throat> um, môže byť takisto organizovaný nejaký samostatný fond pre mnohé veci, aby to možno, že všetci viete, že tá dopravná politika uh, by mala rada samostatný dopravný fond, kde som teda ale veľmi opatrná, pretože by to bolo podľa mňa kontraproduktívne. Takže toľko k tým prioritám. Ehm, dovolte mi, aby som vám ozremila, že vaše <clears throat> výpovede budem potrebovať um, budem potrebovať uh, počas uh, toho rokovania. Myslím si, že 7 rokov, 7-ročná lehota je dobrý čas, čo sa týka uh, bezpečnosti plánovania pre členské štáty aj jednotlivé regióny, aj na možné reakcie. Um, nám určité makroekonomické procesy. My potrebujeme pár rokov, tie projekty potrebujú takisto pár rokov, myslím si, že 7 rokov. Je veľmi pozitívny, často vyplynulo aj z tej dotrajšej praxe. Takisto tu bol návrh e, mať to dvakrát 5 rokov, predlžiť to, ja neviem, um, či ten efekt um, vlastne ten midterm review, či by to takto fungovalo, pretože Ehm, koheznú politiku máme, bez, máme zabezpečenú na 5 rokov a ten rozpočet stále nie je fixný, takže to bude skutočne e, také my tam review, tak potom e, je pre mňa tých 5 rokov príliš málo, alebo keď si povieme, že pokiaľ sa nebude konať žiadna skutočná my tam review, tak potom tých 10 rokov to ale považujem už za lehotu, ktorá je dosť dlhá, to je dosť dlhý časový interval. Keď si zoberieme 10 rokov, to je dosť dlhý, dlhý čas a tu mať ešte nejakú mieru flexibilnosti, tak tu som skutočne dnes toho názoru, že 7 rokov je veľmi dobrým kompromisom. Mali by sme e, v stanovisku sa dotknúť ešte e, pravidiel a manažmentu e, toho kohezného fondu. Musia to byť jednoduché, transparentné pravidlá podľa možností aktivizované aj cez Overhead, cez iné veľké programy v rámci Európskej únie. A ja som práve počula, že aj vo výbore ŠUR e, vždy bol taký nápad, že, 100% finan- že by sa mohlo zaviesť 100% na financovanie projektov. Ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že to nie je dobré, že tam musí zostať tá kof, musí tam zostať to kofinancovanie. Ja som v minulosti už hovorila o tej štruktúrálnej politike a vieme, že pokiaľ by sa by Európska únia robila nejaké 100% peňažné darčeky aj regiónom, tak e, sa financovali veci, ktoré neboli udržateľné a z týchto čias vlastne pochádzu, pochádzajú veci, že sa stávali mosty ponad rieky, ktoré vôbec neexistovali. Takže toto tu nechcem mať. To kofinancovanie by malo jasne ozrejmiť aj záujem toho vlastného regiónu, že tie projekty sú pre neho dôležité a potrebné. Ale pokiaľ sme e, v takých ťažkých časoch, ako táto hospodárska kríza. A to kofinancovanie je veľmi ťažké zabezpečiť u určitých pro, partnerov v komunách. E, tu by som si možno premyslela, že či by tu nemohla byť istá väčšia, vyššia miera flexibilnosti Myslím si, že by sme sa mali vyjadriť tiež na e, tému otázky nástrojov financovania v rámci koheznej politiky. Um, ehm, už toto je vlastne taká dotačná politika, určité kredity, úvery v rámci uh, garancia jednotlivých fondov. Myslím si, že toto by malo väčší efekt, ako sa dostať k peniazom. Myslím si, že k tomu by sme sa mali takisto vyjadriť v tom stanovisku a s pohľadom na hodinky prestanem teraz rozprávať a dúfam, že mi jednotlivé politické skupiny poskytnú veľa inputov a veľa spolupráce, tak aby sme spolu vypracovali dobrú vec. Ďakujem. Vidíme, že ste veľmi dobre premysleli celú vec a že robíte pokroky, to je veľmi dobre, pretože čím skôr poskytneme toto stanovisko, tým lepšie. Neviem, či tieňovi sa chcú ešte vy, vyjadriť, pani Rika Maner. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajkni. Bolo to veľmi vyčerpávajúce predstavenie správy a naozaj sa k vám môžem iba pripojiť. Musíme veľmi jasne ukázať, že našim jediným cieľom je udržať financovanie do budúcnosti minimálne na takej úrovni, ako je to dnes. V tejto správe sa venujeme otázkam, ktorými sme sa zaoberali vo výbore SURE, SURE toho členom som aj ja, takže viem, že je tu jasné prepojenie s plánmi, s stratégiou pre rok 2020. To je predmet našej práce. Aký je tu teda spôsob myslenia tohto výboru SUER? Je potrebné, aby sme zabezpečili v výbore SUR e, zohľadnenie myšlienky solidarity. Máme tam inovácie, výskum, zdroje, áno, to je jasné. To všetko vychádza z regionov no a prostredníctvom koheznej politiky sme e, podporovali silne aj e, výskum a ja si myslím, že rubrika A výskum a vývoj musí Mm, zaujať e, dôležité miesto v plánoch na rok 2020. Pokiaľ ide o zóny, je dôležité, aby sme udržali regionálnu politiku vo všetkých regiónoch európskej politiky prostredníctvom politiky kohézie zabezpečíme transparentnosť pre občana tak, aby občan eh, mohol aby vedel, aké sú opatrenia EÚ v jeho meste, v jeho regióne. To je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o nacionalizáciu, opätovnú nacionalizáciu, o ktorej sa hovorí u, u nás, je E, veľmi dôležité zablokovať tento proces, pretože toto musí ostať európskou politikou, pretože to ovplyvňuje do veľkej miery životy ľudí. Keď hovoríme o e, fonde pre kohéziu e, a vidieckých oblastí, aj tu musíme nájsť taký model, ktorý nám pomôže zabezpečiť, že kohezná politika a e, politika vidieckého rozvoja budú kompatibilné. Hovoríme o doprave, o financovaní dopravy, preto to nechceme vytvoriť špeciálny fond, pretože to by veci iba skomplikovalo. No a pokiaľ ide o dĺžku finanč- finančného obdobia, súhlasím so spravodajkyňou, že 7 rokov by bolo najlepšie riešenie, pretože 5 rokov nie je dosť na to, aby sa implementoval nejaký program, no a na druhej strane 5 plus 5 rokov to je už príliš dlhé obdobie. V tomto súhlasím so spravodajkyňou, pokiaľ ide o strednodobú revíziu a ja si teda myslím, že 7 rokov je najlepšie riešenie, možné riešenie. Toto je všetko, čo som chcela povedať k správe. A chcela by som povedať, že budem úzko spolupracovať so spravodajkyňou, keď bude pokračovať na tejto práci. Ďakujem, pani predsednička. Áno, samozrejme, že Ehm, máme málo času a musíme pracovať na veľmi dôležitej správe. A preto sa musíme sústrediť na tieto otázky hlbšie. Tá všeobecná diskusia o, o budúcnosti viacročného finančného rámca podmienuje aj budúcnosť a schopnosť EÚ v budúcnosti ovplyvňovať prosperitu našich občanov. Je tu viacero otázok zároveň. My chceme hovoriť o tom, že solidarita nie je iba pre rozdielovania bohatstva, ale aj pre rozdielovanie činnosti, čiže to znamená určitú Európu, ktorá bude koncentrovať niektoré činnosti v známych regiónoch, ja neviem, napríklad Paríž alebo Londýn, ale zároveň nesmú byť o, zvyšné regióny ignorované. Keď idete napríklad e, z Paríža e, na bulharský vidiek, tak vidíte, že tu nie je ešte stále kontinuita, ešte stále je tu potreba obrovskej solidarity, aby ekonomické potenciály všetkých týchto regiónov sa mohli rozvíjať. Ešte nás čaká dlhé obdobie koheznej politiky. No a musíme si aj položiť otázku cieľa tejto politiky. Keď už e, nebudeme mať žiadne regióny, ktoré majú iba 75 e, priemerného HDP, tak e, potom už bude kohézia splnená, zrealizovaná, alebo Hm. bude ešte nejaká ďalšia práca, čiže my navrhneme aj to, aby e, vznikla e, prechodná kategória ešte e, nestabilných regiónov, ktoré sa musia približovať k tej stabilite bez ohľadu na bohatstvo. No a teraz ešte otázka zdrojov. Myslím si, že kohezná politika e, naozaj je argumentom za e, požadovanie vlastných zdrojov EÚ. Dáva sa tu percento HDP, samozrejme. E, my dáva, podporujeme napríklad polnohospodárov, ale pokiaľ ide o vyváženosť eh, v Európe, tak tam sa držíme subsidiarity. Jednotlivé štáty nezávislo nemajú eh, nezávislo riešia problémy. Eh, musíme sa snažiť v tých správnych oblastiach, napríklad zdaňovanie e, uhlíka. To je niečo, čo je e, pre nás veľmi dôležité, čiže musíme orientovať e, rozpočet EÚ na vlastné zdroje, zdaňovanie finančných transakcií, musíme bojovať proti výnimkám z zdaňovania e, uhlíka a tak ďalej. Musíme teda naozaj nastojiť, aby sme vytvorili daňové nástroje, ktoré nám pomôžu v budúcnosti uspieť. Pani predsednička, s napätím očakávame, ako bude pokračovať táto práca a chceme ešte raz zdôrazniť, že cezhraničná spolupráca je veľmi dôležitá, pretože to je zdroj, veľmi dôležitý zdroj ďalšieho e, rozvoja Európy a jej občanov. Kedysi, keď e, hranice boli alfa a omega štátov, tak e, dochádzalo k obrovskému plitvaniu Videli sme napríklad, že e, boli e, letiská, ktoré existovali 30 kilometrov jedno od druhého, alebo mm, nemocnice, ktoré fungovali neefektívne na oboch stranách hranice, čiže potrebujeme túto efektívnosť. Ďakujem, pán Kelly. Firstly, I'd like to compliment the Chcel by som v prvom rade pogratulovať spravodajkyni. Myslím si, že vynikajúco zhrnula to, kde stojíme a kam e, máme ísť. A je zložité nájsť tam nejaké chybičky v tých princípoch, ktoré našetla. A mali by sme konať naozaj rýchlo. Spomenula e, určité body, e, ktoré sme už počuli dnes správy pani Sanchez Schmidt je dobré sa nimi znova zaoberať. E, takže tá nerovnomernosť pri e, kohéznych e, fondoch medzi cieľom 1 a ďalšími cieľmi. Takže iba 7,5 teda percenta pre cieľ 3. Takže je potrebná spolupráca tom zmysle, aby e, e, tá cezhraničná dimenzia bola posilnená. Treba teda mať na pamäti tieto e, čísla, keď budeme uvažovať o budúcnosti. A potom to, čo zdôraznila opäť aj pani Sanchez Schmidt, aj spravodajkynia, tým je úplne chýbanie viditeľnosti, pokiaľ ide o občanov, ale aj európske inštitúcie, Eh, keď hovoríme o tých eh, eh, benefitoch, ktoré európske financie so sebou prinášajú. Občania sú si veľmi málo vedomí toho, ako veľmi tieto financie pomáhajú, takže treba tieto veci lepšie predať. Je tam príliš veľká negativita. A aj médiá samozrejme sa skôr zaujímajú negatívnejšie veci, než o tie pozitívne. Takže na to by sme sa určite mali pozrieť e, oveľa, e, oveľa lepšie než v minulosti. A potom ďalšie body, vlastné zdroje, som rád, že o tomto diskutujeme. Rada pravdepodobne by mala námietky, ale treba tu naozaj dospieť k určitým rozhodnutiam, pretože ak nie budú akceptované vlastné zdroje, tak to naozaj e, veľmi zmení možnosti, ktoré by sme mali e, poskytnúť nejakú pridanú hodnotu e, všade v Európe. Takže treba, aby sme lepšie predávali tieto myšlienky. A potom tých 5, 6 či 7 rokov. Ja si myslím, že minimum je 7. Nemyslím si, že niečo je lepšie než e, tých 7 e, e, rokov. Súhlasím tu so spravodajkyňou. Also zunächst vielen Dank. Ähm Ďakujem, Konstance, za tento dobrý úvod. Myslím si, že tu je naozaj veľmi veľa práce. A, e, myslím si, že tvoja práca sa veľmi dobre začlenuje do toho celkového balíčka, ktorý je pred nami. Takže pri tom, e, na čo budeme pracovať, musíme rozmýšľať nad tým, e, kde musíme byť silní aj voči teda výboru svojej aj budget. A pokiaľ ide o otázky priority, časového horizontu, európskej pridanej hodnoty, a toho, kde máme povedať, e, že tam majú byť hranice financovania aj e, otázok IMPO 2 a podobne. To sú relevantné otázky, takže popri týchto otázkach by sme samozrejme mali porozmýšľať či sa teda budeme venovať aj otázke implementácie Počuli sme, že tu má existovať spoločná regulácia a kontroly. Neviem, či by sme to nemali spomenúť a zhodnotiť ešte raz, lebo inak nevidím, kde inde by sme mali možnosti vopred k priamej regulácii sa vyjadriť, ak nie na tomto mieste, ak by sme tu nemali nejaké uznesenie. Pretože je to tiež relevantné. A potom ďalšia otázka samozrejme vyvstáva čo sa stane, keď e, tieto e, peniaze nebudú tiecť, presmerujú sa niekam inám, do iných oblastí, kam by sme sa mali tiež nejako postaviť. To sú body, ktoré ešte nemôžeme naplniť obsahom zatiaľ, ale myslím si, že zohrávajú veľmi veľkú úlohu. Sme jasne za to koncentrovanie, ale aj za to, že by sa nemali peniaze E, vynakladať e, takým spôsobom, že by to išlo proti smerovaniu iných politik. To je pre nás veľmi dôležité. Ďakujem. Like to... Ďakujem. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Josif? Ďakujem, pani predsednička. Chcem iba dodať pár vecí, pretože pani Krell urobila naozaj kompletnú prezentáciu súčasného problému. Hovorila o pridanej hodnote koheznej politiky, ktorá je teraz a ktorá by mala existovať aj v budúcnosti. Je potrebné zachovať kontinuitu tejto politiky. Aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme kontinuálny rozpočet a bezpečné financovanie. Okrem toho musíme viesť e, vyváženú rozpravu, kde budú vyvážené všetky ciele do budúcnosti. Udržateľný rozvoj v mestských zónach aj v vidieckých zónach, pretože politika koheznosti musí vždy zohľadňovať potreby vidieckých oblastí a nesmieme zabúdať na infraštruktúru, a nemali by sme zabúdať na výskum a vývoj, ktoré sú zásadné pre ekonomický rozvoj. Ja si tiež myslím, že optimálna lehota programová by mala byť 7 rokov a takisto stratégia 2020 nesmie byť opomenutá. Ešte niekto? Ešte chcem dodať jeden malý bod k správe. Chápem to tak, že v tejto správe nemáme predstavovať celú víziu budúcej politiky, skôr by sme mali zasadiť túto politiku do kontextu budúceho rozpočtu, nie iba ako súbor nejakých fondov, ale skôr súbor politík pre spoločný európsky cieľ a tu by sme mali veľmi jasne preukázať, akú e, má táto politika pridanú hodnotu. A mali by sme povedať, že táto politika ponúka mechanizmus, ktorý je už dobre otestovaný a dobre funguje a ktorý zapája všetky úrovne e, vlád, správ. A takto vlastne Európa v budúcnosti môže zlepšiť náš život. Je veľmi dôležité, aby sme reagovali aj na niektoré myšlienky ako časový harmonogram budúcej finančnej perspektívy alebo nejaké delenie budúceho rozpočtu. Čiže Regi eh, by mal prezentovať víziu budúceho rozpočtu pretože táto kohezná politika bude efektívna iba, ak bude mať svoje dobré miesto v rozpočte. Nejde iba o pridelené financie z rozpočtu, ale aj e, o štruktúru rozpočtu, pretože ak štruktúra bude v súlade s EU e 2020, keď to tam bude zosúladené, tak to bude dobre a my by sme mali byť proti priamej transpozícii cieľov EU 2020 do rozpočtu nejakých, ja neviem, ciele socialistov, zelených a tak ďalej. Myslím si, že tieto všeobecné pripomienky by tam nemali chýbať. A jedna výzva čaká ešte aj vás, už sme o tom hovorili s niektorými kolegami. Ten časový harmonogram finančnej perspektívy je taký, že komisia má 5 plus 5 a parlament má 5 rokov a 7 rokov to už sa vyparilo, ale naša politika si vyžaduje 7-ročné obdobie ako najvhodnejšie obdobie. Treba to nejako priniesť späť do diskusie. Neviem, či sa nám to podarí a musíme mať aj plán B a to je 5 plus 5 rokov, určite nie 5. Ale obdobie 5 plus 5 môže zdvojnásobiť iba problémy 5-ročného obdobia, čiže tiež to nie je ideálne riešenie. Chcem požiadať všetkých kolegov, keďže toto je zásadná správa nášho výboru, je dôležitá pre našu budúcnosť, takže chcem požiadať, aby nielen podporili túto správu a pomáhali spravodajkyni, ale aby spolupracovali so spravodajkyňou. Všetky politické skupiny by tak mali urobiť, tak aby sme potom nemali ten problém, že si tam niekto nenájde svoj politický záujem v správe. Konstance ho síce bude pripravovať, ale um, pre celý výbor REGI je táto správa veľmi, veľmi dôležitá, preto vás žiadam, aby ste s ňou spolupracovali a prispievali eh, vašimi názormi. No a samozrejme ešte chcem sa pripojiť k tým kolegom, ktorí pochválili vašu prácu. Zatiaľ nevieme žiadne časové lehoty, ale našim cieľom je, aby sme v januári prijali túto správu Nemáme teda veľa času. V januári na plenárke nemáme veľa času, čiže je to naliehavé. Jan? Chcem zareagovať na túto prezentáciu, že som si to nemohol e, vypočuť, ale naše politické diskusie je, či by sme to mali chcieť pred zasadnutím šúre, ktoré sa bude sústrediť na koheziu, alebo potom. Pretože bude to začiatkom budúceho roka, to stretnutie o kohezii a solidarite. Takže chceme to mať predtým alebo potom. Tam treba byť opatrný. Možno už bude program zasadnutia na budúcom e, zasadnutí jasný, takže e, mali by sme sa politicky rozhodnúť, čo je lepšie, pred alebo po. Elizabeth Švetra a potom Konstance Krell. Myslím, že e, Jan nadnesol naozaj veľmi e, vhodnú otázku. Povedala by som, že by sme sa mali zaoberať tým, aby sme do najväčšej možnej miery viedli túto diskusiu u nás na výbore, ale čakať na tú diskusiu v e, Šuve a Takže takýto je môj návrh a e, vlastne diskutovať o tom, čo chceme k týmto najzasadnejším bodom a možno predtým, než budeme hlasovať, budeme mať tamto e, e, zasadnutie šul a uvidíme, ako to vyzerá v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o výbor pre rozpočet, lebo ten, myslím, ničí naše myšlienky, ako je moja skúsenosť. A teda potom na základe tohto vypracovať nejaké kompromisy a potom by sme hlasovali na výbore. Takto by som si to predstavovala, neviem, ako to vidí Konstance. Moja myšlienka tu je tiež, že by sme mali na, diskus- na výbore a diskutovať intenzívne, aby, a to bude pripravené, myslím, v decembri. A s touto pozíciou E, tu už by sme mali návrh stanoviska a s tým by sme mohli ísť do výboru ŠUR a tam e, si vypočuť, e, čo tam zaznieva. Ja mám naozaj dojem, že v tomto parlamente každý, pretože každý pochádza z nejakého regiónu, každý vie aspoň o jednom eh, projekte, ktorý funguje v jeho regióne, to je dobré, ale tie závery, ktoré sa z toho dajú vyvodiť, eh, sú eh, z časti predsa len dosť zmetočné. Takže treba dávať pozor a zaoberať sa tým, či tam je nejaká myšlienka, ktorá sa vykryštalizuje na tomto výbore a bude potrebné na ňu zareagovať a povedať e, to áno alebo nie. Napríklad týchto 100% dnes to ma dnes celkom e, ako prekvapilo a pred hlasovaním e, budem môcť predostrieť ústne pozmaňovacie návrhy ako spravodajkyňa, takže ten čas budem môcť využiť na to, aby som mohla zareagovať na určitý vývoj vo výbori ŠUR predtým, než bude horieť. Uh, Môj názor vždy bude, že je lepšie mať vplyv, než reagovať. Pretože aj v parlamente, aj v Európskej komisii, keď sa už niečo urobí, tak je veľmi zložité to meniť. Takže skôr by som išla tým uh, smerom uh, snahy ovplyvňovať beh vecí. A napríklad aj tým, aby naša spravodajkyňa sa mohla vyjadriť, povedať, ako to my vidíme. A takisto e, zajtra dúfam e, pánovi D. Halkovi pošlem e, list so všetkými dokumentami, ktoré sme zatiaľ vypracovali, takže aby vedeli, že už mesiace sme zainteresovali do tejto diskusie o budúcnosti. A keď Konstance Krell e, prezentuje v decembri správu, uvidíme z našej diskusie, ako rýchlo budeme môcť napredovať a kedy budeme hotoví. A potom budeme, myslím, mať možnosť aj v súlade s tým, čo hovorí Elizabeth e, Schluter, aby sme ako regi- e, od Šur žiadali nejaký dátum, ktorý by aj nám vyhovoval, aby sme boli vtedy pripravení. Takže mali by sme sa snažiť aj my ovplyvniť trochu kalendár výboru Šúr. Konstanca, ešte niečo? Nie. Dobre, takže by som ukončila tento bod, čo znamená, že môžeme ísť na obed a opäť sa tu stretneme o tretej. Jan ešte? Už len krát, krátka informácia je dôležité pre náš výbor, aby sa zúčastnil na vypočutí vo výbore ŠUR. Tretina sa bude týkať e, kohezie a bude sa to konať 28. novembra alebo 29. Takže niektorí z expertov e, tam bude patriť napríklad Barka, ale aj Sapir. Takže bude to dosť zaujímavé, aby e, sme tam boli, aby sme si mohli vypočuť tých expertov. Ale nezabudnite, prosím, e, kolegovia z komisie povedali, že nálady v parlamente sú také, že máme celkom dobrú podporu v komisii a teda aj iné e, inštitúcie teda zohľadňujú to, čo sa tu bude diať. Takže teraz už máme prestávku a stretneme sa tu opäť o tretej.